Okay, colleagues, we can start our committee afternoon session with item 11. Vážení kolegovia, začneme bodom číslo 11 Ide o e, návštevu ad hoc delegácie v Gvineji. E, návšteva sa konala počas e, Veľkej noci. Delegáciu viedla pani Nojšol a cieľom bolo sa pozrieť na to, či to, čo vyvstalo z krízy, z ebola krízy, um, viedlo k nejakému poučeniu. Chceli sme v zásade vedieť, či finančné prostriedky vynaložené na zdravotnícke systémy um, sú investované v dlhodobom výhľadne v Gineji. Takže nech sa páči. Neviem, či máme dobré správy, alebo ďakujem veľmi pekne, Linda. Misia uh, sa konala začiatkom apríla Ehm, na, na, našu delegáciu tvorili Maria Neuschel a Adam Seinfeld. Účelom bolo vyhodnotiť um, situáciu v zdravotníckom sektore v Gineji po tom, čo vypukla ebola, ktorá ktorej obeťou sa stalo vyše 2500 osôb v krajine a v celom regióne Západnej Afriky to bolo zhruba 11 tisíc osôb. Reakcia Európskej únie na krízu v Západnej Afrike bola naozaj rýchla. Európska únia poskytla zhruba 2 miliardy eur, vrátane 870 miliónov z európskeho rozpočtu. V Gvineji Mm, sme zareagovali aj tak, že zmobilizovali financovanie z ECHO, čiže z nástroja, nástroja a stability, ďalej z programu Horizon 2020 a z 10. a 11. Európskeho rozvojového fondu. Náš program zahrňal oficiálne stretnutia so zástupcami ministerstva zdravotníctva a zástupcami Kancelárie pre stratégiu a rozvoj a e, takisto sme sa stretli s zástupcami Národnej agentúry pre e, zdravotnú bezpečnosť. Zároveň sme sa stretli s e, zástupcami VHO, mimovládkami, predsedom Národného zhromaždenia a predsedom sociálneho hospodárskeho výboru. Teraz, čo sme zistili? Jedným z prvých zistení misie um, bolo to, že naozaj došlo k značnému pokroku vo zdravotníctve v Gineji. Európska únia pritom zohrala veľmi pozitívnu úlohu. Mm. Pomohli sme podporiť a posilniť e, zdravotnícky systém. Vírus, vypuknutie vírusu Ebola e, odhalilo zraniteľnosť zdravotníckého systému a úplne chýbajúce strategické plánovanie. Od krízy vláda prijala Národný zdravotnícky plán na obdobie 2015 až 2024 a v súčasnosti prebieha realizácia uvedeného plánu. Došlo k navýšeniu rozpočtu na zdravotníctvo zhruba vo výške 2 e, v roku 2012 e, na skoro až 8 v roku 2017 Ďalej došlo k náboru zhruba 4 tisíc zdravotníckých pracovníkov. To je veľmi dôležité zdôrazniť. Politika prevencie bola v tejto krajine zavedená ešte v júli 2016 a to je presne vtedy, kedy vznikla aj Národná agentúra pre bezpečnosť zdravotníctva. Účelom bolo posilniť e, epidemiologický systém dohľadu a posilnenie kapacít. Diskutovali sme o tom, e, diskutovali sme o o celej situácii, o ďalších krokoch. Rovnako sme si vymenili aj názory um, miestneho riaditeľa VH, s miestným riaditeľom VHO a Diskutovali sme o tom, prečo bola reakcia medzinárodného spoločenstva oneskorená. Ďalej sme zdôraznili, ďalej bol zdôraznený pozitívny príspevok EÚ v reakcii na krízu. Napríklad dve popoludnia sme venovali prezentácii dvoch veľmi úspešných európskych programov. Jednak išlo o projekt Prepar a druhým, program, a druhým bol program PASA. E, Projekt PREPAR bol financovaný cestou regionálneho pro, problém, programu EPE e od EDF. Na tento projekt bolo vyčlenených 4,8 milióna. Projekt realizovala Expertise France a vďaka tomuto projektu sme boli zriadené týmy, ktoré mali na starosti regionálne výstrahy v prípade epidémií a cieľom práce týchto tímov je skore odhalovanie a rýchle, rýchle, rýchla liečba infekčných e, chorôb, ktoré majú epidemický potenciál. Mm, pokiaľ ide o program PASA, na ten bolo vyčlenených 29,5 milióna a vďaka tomuto programu bolo možné posilniť eh, kapacity ministerstva zdravotníctva a skvalitniť fungovanie a financovanie zdravotníckých zariadení. My sme navštívili eh, priestory, eh, príslušné, my sme navštívili príslušné laboratórium a lekáreň, ktorá mala na starosti kontrolu kvality liečiv. Zistili sme, že bude treba ešte investovať nemálo prostriedkov do zdravotníctva v Gineji. Zdá sa však, že Guinea je lepšie pripravená na budu- do budúcna, ale predsa len zostáva ešte dlhá cesta a určite by sme ich mali podporiť eh, na, v rámci tejto cesty. Hmm. Mali by sme naďalej podporovať e, túto krajinu aj cestou rozpočtovej podpory. E, súčasťou 40 miliónov, ktoré boli vyčlenené v rámci NIP 2014-2020, program PASA 2 e, a sa v súčasnosti pripravuje s tým, že GIS a Expertise Francúzsko poskytujú svoju technickú podporu tomuto programu. My sme diskutovali aj o otázkach, eh, ktoré sa týkajú hygieny, ďalej sme diskutovali o otázkach FGM, eh, mrzačenia genitálií. Ehm, v Gineji ehm, v Gineji aj napriek prijatiu príslušnej legislatívy je bohužiaľ FGM rozšírenou praxou a zástupcovia UNFPA a UNICEFu nás e, informovali o situácii v tomto ohľade v krajine, pretože oni sú tými, ktorí realizujú spoločný program v regióne. Ďalšie kroky. Zdravie samozrejme by malo zostať prioritou v Guinei a pokiaľ ide o renovácie, príslušné obsluhové prostriedky a infraštruktúru, toto všetko sú kroky, ktoré treba ďalej sledovať. Uh, Treba pamätať aj na to, čo vyvstalo z celej krízy pri príprave budúcich stratégií. V rámci výboru DV by sme mali tlačiť na to, aby bolo na zdravotníctvo a vzdelávanie priradených viac finančných prostriedkov, Mali by sme monitorovať aj tematický program verejné, globálne verejné statky a výzvy, a to konkrétne kapitolu pre zdravotníctvo. A mali by sme naďalej podporovať národné zdravotnícke systémy a e, pri súvisiace iniciatívy. Za našu delegáciu by som chcel veľmi pekne poďakovať Európskemu zastúpeniu Guinei za ich podporu počas prípravy tejto misie. Naši kolegovia nám boli veľmi nápomocní. Veľmi pekne by som im chcel poďakovať a musím konštatovať, že naše zastúpenie odvádza vynikajúci kus práce. Veľmi nám pomohli počas našej návštevy. Ďakujem veľmi pekne, Norbert. Čiže áno, došlo k istému pokroku vnímaš to tak, že došlo k istému pozitívnemu vývoju. Áno, celkovo pozitívne to vnímam, ale v každom prípade dochádza k skvalitňovaniu kapacít. Musím oceniť najmä mimovládne organizácie. Celkovo myslím, že sa dá povedať, že sa poučili ale to si všetko vyžaduje čas a samozrejme veľký objem finančných prostriedkov. Ďakujem veľmi pekne. Teresa. Nie, čo bol spravodajcom. Teresa, chcela si ty vystúpiť eh, k Sierra Leone? Dobre, takže Charles ako prvý. Iba jedna otázočka. Sú tu nejaké hodnotenia ohľadne pokroku zaznamenaného od začiatku krízy s ebolou v tejto krajine? čo uvádza Organizácia pre zdravie svetová v tomto kontexte, či možno v rámci strednodobej revízie by nám možno komisia mohla povedať, že či sa urobili nejaké kroky dopredu. Niektoré sú dostatočné, ale čo nás zaujíma je, že to, čo treba ešte završiť a urobiť v rámci toho súčasného obdobia. Máme tu aj komisiu, dáme jej hneď slovo pretože máme tu určité odporúčania v dlhodobom výhľade. Uvidíme, pozrieme sa na to, e, do akej miery sú realizované. Hovorili sme o vakcínach, o a o súvisiacom projekte, pretože vždy, keď dojde k nejakému vypuknutiu epidémie, tak začneme vyvíjať vakcínu a e, potom ani skúšanie nedobehne a začíname odznovu. Takže ja sa potom popýtam komisie. Teresa Jiménez, vy ste hovorili o Sierra Leone a ďalšej konsekvencii eboli. Áno, veľmi pekne ďakujem, Linda. Môžem vystupovať po anglicky alebo španielsky. Môžem po španielsky, dobré. Ja som chcela uvieť, že som mala príležitosť sa stretnúť so skupinou Salesianov, salesianských kňazov, kňaz, ktorý vedie túto skupinu, je z Portugalska či z Brazílie a oni vedú organizáciu, ktorá pomáha dievčatám vymaniť sa z kruhu prostitúcie v Sierra Leone. Ja som to poslala všetkým poslancom, ale keďže tých vecí veľmi veľa, tak nie, nie všetci mohli prísť. na, na, zasadnutí, na zasadnutí sme si premietali video, ale keď chcete, ide o ide o... Nedá sa to... Nie je to jednoduché pozerať. Devčatá žijú na ulici, mnohé sú sirotami aj kvôli ebole. Čiže vyrastajú na ulici, majú niečo medzi 11 a 17 e, rokov, e, prostitujú sa, keďže ide jediný spôsob, ako si zarobiť na živobytie, potom niekto ich do, do toho síce nutí, ale stará sa o ne a tak ďalej. Čiže tým kňazom sa podarilo pomôcť 200 dievčatám, aby sa vymanili z tohoto bludného kruhu Potom je tam otázka čínskych firiem, ktoré tam investujú, ale to je, to je, to je mm, osobitná téma. Ehm, do prístavu prichádzajú lode mm, a jedna z dievčat eh, hovorila, že chcela utiecť, ale nemohla, pretože uh, pretože bola zvyknutá od malička na to, že je prostitútkou, oni si nevedia ani predstaviť niečo iné. Preto si myslím, že Ja som s Bogdanom dnes o tom hovorila. V mnohých krajinách nie je jednoduché riešiť problematiku prostitúcie. nedel o Sieru Leone, ide aj o Sudán a ďalšie krajiny. Preto by som veľmi rada navrhla, či by sme to mohli predložiť na výbor, či by sme mohli predložiť túto správu, premietnúť video, existuje aj kniha. Ja neviem, že ako by sme mohli postupovať. Či keď budeme hovoriť o vykoristovaní, zneužívaní detí, nutených prácach, či by sme v tom kontexte mohli diskutovať o tejto konkrétnej téme alebo e, zaradiť to v rámci problému, ktorý je spojený s sexuálnym zneužívaním detí. Neviem, určite treba, určite treba e, tú vec e, riešiť. Mali by sme sa o tom porozprávať a mm, často, keď starám s zastupcami AKP, tak e, Mali by sme, mali by sme určite tento tém, túto tému e, zaradiť na program rokovania. Mm, tu je minimálne jasné, že to treba zakázať a mm, celkovo a ak o tom budeme hovoriť, ak na to upozorníme, tak určite e, to spustí ďalšie diskusie. Ďakujem veľmi pekne. Áno, komisia má príslušné programy, venuje sa tomu. Aj keď sme boli v Ugande, tak sme boli svedkami toho, že mnohé veľmi, veľmi mladé dievčatá, veľmi zraniteľné, a bohužiaľ bez rodičov, ktorí by ich mohli chrániť, zostali a um, prichádzali z Južného Sudánu do Ugandy a boli nesmierne zraniteľné. A tak mladučké a e, samotné komisia. Ne, mm, nech sa páči. A pani Evu Tomašesku. Stevko, ďakujem veľmi pekne. V prvom rade by som vám, rada, by som vám rád poďakoval za vašu prácu a k tým otázkam hodnotenia. Všetky naše projekty prebehnú vždy strednodobým a podobým vyhlas, e, vyhodnotením. Mm, celkové, čiže také celkové hodnotenie neexistuje, vždy je to na dve časti, ale ako bolo povedané, my podporujeme Gineu. Implementujem, im, implementovali sme tento postup v dvoch krokoch. Pasa 1 sme vyhodnotili, pozreli sme sa na to, v čom sa môžeme poučiť zo situácie a potom v rámci Pasa 2 e, sme sa pozreli na výsledky programu Pasa 1. No a tam práve v tejto súvislosti začína e, sa program realizovať. Teraz sa presúvame k štrukturovanejšej rozpočtovej podpore. Mm, mm. Ide, samozrejme hovoríme o rozpočtových prostriedkoch na zdravotníctvo. Mm, na začiatku to bolo 2 teda rozpočtový, rozpočtov, rozpočtový prostriedkov výške 2%, teraz, teraz sa to samozrejme zvýšilo. No a rozpočtový príspevok na zdravotníctvo sa každým rokom zvýšuje, aby sme posilnili kapacity zdravotníctva, aby sme mohli zareagovať, ak dojde k ďalšej kríze, alebo ak by sme, aby sme dokázali zareagovať na každodenné problémy v Gineji. K otázke projektu Salesiánov. Ako povedala Pani predsednička, máme tu iniciatívu, ktorá sa venuje boju proti násiliu na ženách. Máme národné, regionálne programy a v súčasnosti pripravujeme realiz- iniciatívu, na ktorej spolupracuje aj OSN, UNSPA a UN Women ale na teraz sa tomu venujeme. Nemáme rozpracované to, ako budú vyzerať príspevky pre jednotlivé krajiny, ale práve koncipujeme samotnú iniciatívu a to, ako to bude vyzerať. Ďakujem veľmi pekne. Za komisiu mám ešte jedno meno. Hm? ECHO. I'm from the EAS. Ja som z SVČ. Chcela si niečo doplniť? Nie, nie, len chcem poďakovať. A Vyrozumela som, že teda došlo k pokroku, čo je pozitívne a pozitívne je aj to, že um, Európska únia, zapojenie Európskej únie, únie pomohlo pri kríze s ebolou. Určite nás čaká ešte veľa práce na politickej úrovni. Samozrejme podporujeme boj proti FGM a iniciatívu Spotlight, o ktorej sa tu už hovorilo. No a k tým ďalším krokom isté zdravie je prioritou. Ďakujem veľmi pekne. A v e, DRC Kongo v súčasnosti boli zaznamenané prípady sebolov a mm, máme na pamäti, čo sa udialo minule. V opačnom prípade e, e, by sme, by sme vynaložili viac na naliehavé reakcie, než na to, čo by sa vynaložilo na rozpočtové prostriedky na zdravotníctvo. Mm, možno, že, mm, možno, že by sme sa mohli pozrieť na závery správy, aby sme, si, aby sme mali predstavu, že či ešte niekde môžeme sa tomu venovať, alebo ja viem, aj o vakcínach sa hovorilo, bolo by zaujímavé vedieť, že či tri roky po program, vakcinačný program bol presadený a pán Andrew, Andrew Kajtis, pán komisár Andrew Kajtis eh, eh, na tom pracoval, eh, myslím, že bol v kontakte aj s, s farmaceutickými spoločnosťami a 3-4 mm, mesiace to bolo stále v novinách, masívne titulky, ale potom to nejak utichlo, takže pozrieme sa, čo sa udialo s tým výskumom. Máte niečo, čo by ste chceli doplniť? Ähm, <clears throat> vielleicht noch ähm, einige Punkte von, von meiner Seite. Možno ešte pár vecí za mňa. Ja si myslím, že robíme dobrú prácu, keď aj naďalej budeme proaktívni. Ja si myslím, že to, čo sme sa poučili z, od, z tej krízy ebolovej, myslím, že to sa teraz implementuje z nášho uhla pohľadu príliš pomaly, príliš málo efektívne, ale myslím, že tu teda je vôľa. Práve tu práve odznelo, že pokiaľ ide o rozpočet, sa zoštvornásobil ten obnos peňazí pre ebolu, práve pokiaľ ide o zdravotníctvo. Myslím, že to je dobrý signál a takýmto spôsobom sa teda dá zabezpečiť rozpočtová podpora, keď sa zlepšia aj štruktúry. Máme dokopy teda 4 tisíc dodatočných zdravotníckých pracovníkov. Myslím, že to je správna reakcia a odpoveď, pretože pokiaľ ide o vzdelávanie lekárov, to trvá jednoducho dlho. Také malé zdravotnícke centra v takejto plochej krajine aktivovať, to je e, ruka v ruke s tým know-howom zo strany mimovládnych organizácií z Európy. Takže také správne hodnotenie, na to sa pýtal Charles, sa ešte nerobilo, ale myslím si, že malo by sa to spraviť aj teda v kontexte s tou Svetovou zdravotníckou organizáciou, treba to žiadať a taký kľúčový pokrok sa nám podarilo dosiahnuť práve pokiaľ ide o prerozdeľovanie liekov. Je to ako jedna z možností reagovať rýchlo pri výskyte takýchto chorôb. To v prípade eboli nebolo, ale teraz už máme určité vzorce reakčné. V prípade, že nastanú takéto epidémie, môžem uviezť nejaký príklad. Napríklad dostatočné množstvo vozidiel na to, aby sa lieky mohli aj v Gineje dopraviť aj do tých odlahlých regiónov, to znamená aj pokiaľ ide o infraštruktúru, to tu zohráva všetko dôležitú úlohu. Potom tu ešte bola spomenutá otázka, že do akej miery mladí ľudia, ktorých postihne ebola, sú stigmatizovaní. My sme to nejako konkrétne neriešili, ale istotne tá stigmatizácia a stigma alebo vyčlenenie, marginalizácia je tu v každom prípade prítomná a preto musíme byť aktívni na to, aby sme zabezpečili integráciu, po prípade reintegráciu. Ešte dve veci, ktoré by som rád zdôraznil. Na jednej strane skutočnosť, že krajina tu stojí pred obrovským problémom s odpadom. Ja som nikdy nevidel toľko odpadu, práve ako napríklad v Konakry. Je to neuveriteľné milióny ľudí žije v odpadoch. Sú tu prvé teda snahy, je tu komisia, ktorá túto tému rieši, ktorá má určité návrhy riešení, ale ak sa pozrieme na životné podmienky týchto ľudí, tak sa skutočne iba diviť môžeme, že tu neboli doposiaľ ešte aj iné epidémie. To znamená, riešenie problému s odpadom je obrovským problémom aj v súvislosti so zdravím a bola tam katastrofa, pretože 10 až 12 ľudí zahynulo, ktorí vlastne sa hrabali v, tomto, v tejto kope odpadu a to ich zasypalo a odvtedy vlastne aj otázka riešenia problematiky odpadového hospodárstva kľúčovou témou. Takže treba na to takisto dávať pozor, pretože aj z pohľadu zdravotného eh, musí byť priorita. A posledná vec ešte možno snáď je tá situácia tých troch štátov Sierra Leone, Liberia a Guinea. Ja si myslím, že čo je pozitívne, je to, že politická situácia sa zastabilizovala. Máme relatívne stabilnú vládu v Guinei. E, máme tu aj celú paletu ministrov, ktorí vlastne realizovali svoje vzdelanie či už v USA alebo v Európe a sú veľmi dobre štrukturovaní. Máme tu teda zmenu politického vedenia, ktorú sme zažili, bez nejakých problémov, konfliktov, čo je takisto pozitívne, týka sa to aj Liberie, kde takisto sme zažili zmenu moci a myslím, že keď sa politická situácia ďalej bude stabilizovať, tak to bude veľkou výhodou práve pre tieto tri krajiny. Ďakujem pekne Norbert, ďakujem pekne všetkým tým, ktorí E, tam išli a musíme monitorovať to, aby tie peniaze išli práve do zdravotníctva. Ďakujem veľmi pekne. Teraz prizveme komisára k bodu 12. Right, good, afternoon, good, um, good afternoon, colleagues. Pekné popoludne, kolegova, pre, kolegovia. Prejdeme teda k bodu číslo 12, to dôležitý bod, štrukturovaný dialog s komisiou o pracovnom programe pre budúci rok. Ťažko sa to verí, pán komisár, že to je posledný rok tohto parlamentu a vlastne aj posledný rok e, plný pre komisiu, čas jednoducho plinie a predtým, než ste prišli, sme tu hovorili o kríze eboli, čo bola vlastne našou prvou skúškou, hneď ako sme začali prácu tu v parlamente a Norbert Neuser bol šéfom delegácie to Gvineji a treba povedať, že tie posledné 2-3 roky uplynuli veľmi rýchlo, Takže cieľom dnešného popoludnia je rozhovor s pánom komisárom Stylianidesom ohľadne otázok, ktoré tu boli nastolené už v predchádzajúcich rokoch a v našom prípade to teda boli otázky, ktoré sa týkali vzdelávania detí v prípade, kde to je kľúčové, takisto otázka humanitárneho rozvojového nexu, takisto e, riešenie kríz a takisto otázka financovania e, projektov. Boli sme napríklad v Ugande a videli sme tam nejaké otázky, ktoré sa týkali e, ročných spôsobov financovania Ale takisto tu máme aj nové programy, ktoré nastanú. Máme tu nový viacročný finančný rámec od júna a vieme, že tu budeme mať aj nový program týkajúci sa rozvojovej politiky. Nevieme, či budeme mať nejaký nový program ohľadne humanitárnej pomoci a istotne nás zaujíma, teda čo sa plánuje na jún v tomto ohľade. Takže chcela by som kolegom povedať, že po dnešnom zasadnutí s pánom komisárom Stylianicom a zajtra s pánom komisárom Mimicom bude náš výbor potom pripravovať návrh ohľadne našich priorít pre budúci rok. Začne, zasleme to na konferenciu predsedov, aby to bolo zainkorporované teda v rámci uznesenia Európskeho parlamentu ohľadne tých našich očakávaní. Takže pán komisár Stylianides, máte slovo. Ďakujem pekne, Linda, ďakujem pekne kolegovia, kolegyne. Ja sa skutočne teším, že som tu s vami ja viem, že tento štrukturovaný dialog je kľúčový na to, aby sa e, zmenil náš pohľad, pokiaľ ide o politické a operačné priority v oblasti humanitárnej pomoci, ale takisto aj pokiaľ ide o krízový manažment, no, pohľadne finančného portfólia a jeho možnosti. Ako viete, že vaša poradenská činnosť, vaša spolupráca a vaša pomoc boli pre nás veľmi E, cenným príspevkom počas ostatných 4 rokov a skutočne sme zaznamenali veľmi dobrú, veľmi dobrú spoluprácu. Mám však ešte dodatočný dôvod dnes na to, aby som uviedol to, čo uvediem rámci nášho posledného štrukturovaného dialógu ste sa ma požiadali, aby sme rozpracovali politický dokument ohľadne vzdelávania. To je jedna z mojich kľúčových priorit a Linda to už spomenula. Čo k tomu povedať? Mm, je to z takých mojich pozitívnych obsesí, pozitívnych. My skutočne už ponúkame určité výsledky, pokiaľ ide o túto vašu požiadavku tento piatok komisia príjme prvý konkrétny dokument v tomto ohľade. Tu budú stanovené vlastne konkrétne overené postupy a ciele v rámci EÚ na to, aby sme e, pakovým efektom získali viac zdrojov. Chceme posilniť spoluprácu a takisto chceme aj kreovať alebo formovať tú globálnu agendu. Za ostatné 3 roky, 3-4 roky Európska únia sa stala globálnym lídrom v oblasti edukačných emergencií. Takže ďakujem <laughs> veľmi pekne za vašu politickú a rozpočtovú pomoc a využívam túto príležitosť na to, aby som sa poďakoval mojim kolegom v DG ECO a našej delega- našim delegáciám všade vo svete, pretože je to skutočne veľký výdobytok, ktorý sa nám podarilo dosiahnuť a ja vám za ňo veľmi pekne ďakujem. Ďalšia, druhá pozitívna správa je, a chcel by som ju zdôrazniť, je financovanie. Pretože komisia práve prijala svoje návrhy, teda naše návrhy pre ďalší viacročný finančný rámec. My vieme, že toto je skutočne veľmi komplikovaný proces Prečo? Pretože strácame veľkého prispievateľa, Spojené kráľovstvo, ale musíme toto naše počiatočné sklamanie pretaviť nejakú príležitosť a concrete responses to future challenges. A musíme sa na to pozrieť ako na novú výzvu. Budeme musieť urobiť škrty, pokiaľ ide o výdavky v niektorých oblastiach Bohužiaľ, toto je jednoducho nevyhnutné, ale toto neznamená, že stratíme zo zretela to, čo je našou povinnosťou. A v tomto ťažkom kontexte komisia vyšle silný pozitívny signál s 30-percentným navýšením nášho humanitárneho rozpočtu. Toto je jednoducho niečo absolútne potrebné a nevyhnutné, pretože vy viete, že humanitárne potreby sa navyšujú každý deň a vaša podpora bude kľúčová v týchto náročných rokovaniach. A ja som presvedčený o tom, že 30-percentné navýšenie je skutočne veľmi dôležitým navýšením Predovšetkým, ak si uvedomíme, že nastane Brexit. Ďalej, ďalší pozitívny signál v rámci civilnej obrany. Komisia navrhuje 200 miliónov eur každý rok a toto je teda snaha navýšiť prostriedky na to, aby sme dôveryhodným spôsobom reagovali na tieto prírodné prírodné katastrofy a to v časoch, keď sa snažíme posilniť našu kolektívnu schopnosť reagovať na tieto početné výzvy, ktoré máme. Viete, že vzhľadom na dopad klimatických zmien, ktorý sa za ostatné roky skutočne navýšil, preto by som chcel povedať, vážení kolegovia a kolegyne, Máme tri veľmi pozitívne signály ohľadne našich spoločných víziev v rámci našich spoločných možností a ja si myslím, že môžeme začať tento rok s skutočne entuziastickým prístupom na to, aby sme zvládli nielen tie tradičné výzvy, ale aj tie prekvapenia, ktoré tu máme priamo v teréne. Dovolte mi teraz reagovať na niektoré operačné výzvy, ktoré máme priamo v teréne. Bohužiaľ, humanitárne potreby sa neznižili za ostatných 12 mesiacov. Humanitárne potreby každý deň rastú a chcel by som teda začať s našou prácou, ktorá sa týka Blízkeho východu, naše susedstvo, ale aj ten najdramatickejší región súčasného vývinu situácie, ale aj ďalej niečo, na čo sa musíme sústrediť, pretože to je nevyhnutné a je to jednoducho morálna povinnosť naša na to, aby sme reagovali na tieto problémy. To znamená Sýria. Sýria e, už zaznamenáva 8. rok konfliktu, ktorý viedol k viac než e, veľkému počtu občanov, ktorí sú vo vážnych ťažkostiach a potrebujú ochranu, prístup. Sú teda kľúčové otázky, ktoré sa týkajú našich víziev. Istotne viete, e, kde sú tie obliehané oblasti, takisto bezpečnostné a obranné hrozby a vlastne život týchto humanitárnych pracovníkov je ohrozovaný a stiažuje sa vlastne ich možnosť včasne zabezpečiť humanitárnu pomoc. Takže konflikt v Sýrii za príčinil aj veľké množstvo premiesňovania populácií nielen v krajine, ale aj v celom regióne. Turecko, Libanon, Jordánsko majú veľké množstvo utečencov a častokrát tieto počty sú disproporčne veľké v porovnaní s schopnosťou týchto krajín zvládnuť tieto nápory. Ako viete, 40 krajín, 60 populácie Libanonu sú vlastne utečenci, tak viete si to len predstaviť, že takéto veľké množstvo utečencov máte v jednej krajine, v krajine, ktorá je v podstate taká krehká a je tam veľmi nestály politický systém, ale vzhľadom na pozitívne výsledky volieb, vzhľadom na výsledky spred dvoch týždňov Chcel by som teda spomenúť ešte aj našu snahu prostredníctvom ISSM. To je v podstate vlastne príklad, pokiaľ ide o vytvorenie takejto bezpečnostnej sociálnej siete, kde sa sústredíme vlastne na ten transfer cez Turecko. Turecko, Turecko je najväčšou hostiteľskou krajinou v regióne a na celom svete. Hm, viac ako 3 milióny utečencov je v Turecku. A tento program pomáha viac ako 1,3 e, miliónom e, utečencov. Je to najväčší humanitárny program v našej histórii. A ja som mnohokrát navštívil Turecko na to, aby som sledoval naše snahy, aby som videl situáciu priamo na mieste a som hrdý vďaka tomuto programu. Je to model ako poskytovať pomoc utečencom dôstojným spôsobom a spôsob, ako hľadať možnosti zmierenia eh, hostiteľského obyvateľstva a utečencov. Samozrejme, súčasťou ESSM je ďalší vynikajúci program, ktorý sa sústredí na vzdelávanie. Viete, že pred pár týždňami ako Európska únia sme zorganizovali druhú bruselskú konferenciu o Sýrii. Podarilo sa nám zmobilizovať 6,2 miliardy eur. Európska únia a naše členské štáty boli opätovne najväčšími darcami 77% tých prísľubov z našej strany my sme najväčším poskytovateľom humanitárnej pomoci v Sýrii, ale bohužiaľ sírsky konflikt je len jedným, jednou z viacerých víziev v regióne. Konflikt v Jemene má zničujúce efekty na celú časť tejto um, chudobnej a krehkej krajiny. Takmer 75 občanov Jemen, Jemenu potrebuje pomoc. Dokážete si predstaviť rozsah potrieb v tejto krajine. No a ja sa teraz vrátil z komisie. My sa zúčastnili obeda s generálnym tajomníkom Antoniom Guterresom. Hovorili sme hlavne o Sýrii, ale aj o Jemene. A on nám hovoril o pozitívnych náznakoch o, v rámci rokovaní s kľúčových hráčov. To je dobrý znak, dobrý signál, ale musíme byť eh, veľmi opatrní, pretože v Jemene tá situácia bohužiaľ niekedy vy môže priniesť eh, bolestivé prekvapenia ale na konferencie, konferencii v Jemene minulý mesiace Európska únia a naše členské štáty ukázali opätovne našu tvar solidarity a ľudskosti voči obyvateľom Jemenu. Spolu s členskými štátmi sme prispeli 500 miliónov dolárov. Je to približne 30 všetkých prísľubov, kolegyne, kolegovia, humanitárne dopady rôznych konfliktov na Blízkom východe majú priame dopady na Európu. Veľmi dobre viete, že čelíme rôznym prístupom v rámci Európy. konkrétne Utečenecká kríza nabrala obrovské rozmery, hlavne v Grécku, samozrejme aj v Taliansku, v Libyskom koridoru. A v Grécku poprvýkrát Európska únia musela poskytnúť núdzovú humanitárnu pomoc v rámci európskych hraníc a ďakujem veľmi pekne vám, je vďaka vám sa nám podarilo vytvoriť prijať novú legislatívu s rýchleným prístupom a to bolo mimoriadne dôležité na to, aby sme dokázali čeliť tejto bezprecedentnej situácii v Grécku. Minulý týždeň tam bol pri každej návšteve vidím zlepšenie podmienok na mieste, hlavne pevnenie, aj keď niekedy ostrovy, hlavne Lesbos, majú bolavé podmienky. Snažíme sa spolu s greckými orgánmi, greckou vládou zvýšiť našu e, spoluprácu hlavne v rámci ostrov na Egejskom mori. Mali sme nárast a našťastie, ako som včera hovoril s novým ministrom, ktorý som vicesom, tak situácia už sa zlepšila. Ale viete, že musíme si dávať pozor, aby sme dokázali riešiť všetky nové príchody. Ja som optimistický, pretože sme vytvorili tiež veľmi dobré projekty, tzv. Estia, ktorými sa nám podarilo ponúknuť ubytovanie utečencom a podarilo sa nám sloviť už tisíce, 10 tisíce ľudí. Irak tešia. pokračujem v našej podpore v Iraku. Krajina, ktorá zvíťazila boji o mm, zamier mier proti teroru na násilnostiam Daeshu. Veľakrát spoločne sme trvali na tomto prístupe, že musíme pokračovať v našich snahách na to, aby sme porazili Daesh ideologické bitke. To je tá najdôležitejšia vec. Nie je to jednoduché. Minulú nedelu sa uskutočnili demokratické voľby. A dúfam, že to bude nový začiatok pre túto krajinu. Je to ďalšie či štart, nový štart, ale uvidíme. V Iraku naša humanitárna pomoc je 350 miliónov eur od roku 2015 a z pomoci budeme poskytovať v rámci prebiehajúceho roku 2018. No a na záver by som sa rád vyjadril ešte k situácii v Palestíne. stále naša neustála práca v tejto oblasti. Hovorili sme s generálnym tajomníkom o situácii aj v tejto oblasti. A to zvyčne takým veľmi spôsobom. Naša pomoc v Európskej komisie ide cez DG NIR, veľká väčšina. A DGECHO, humanitárna pomoc. Rovno sme zvýšili našu pomoc na 24 miliónov eur z, na rok 2018. No a samozrejme v spolupráci s agentúrami OSN, to aby sme dokázali zareagovať na tie najurgentnejšie humanitárne potreby v Palestíne. ale najväčším znepokojením je, sú násilnosti v Gaze. My sme zranenia, množstvo zranených. No a oni už zúfalú situáciu len ešte viac zhoršujú. No a je ťažké pochopiť, že kvôli nedávnym, nedávnym udalostiam, tak situácia sa zhoršuje a je to skutočne globálna hrozba. Tak ako bolo uvedené poslednom vyjadrenie Federiky Mogherini, vysoké predstaviteľky, Izrael by sa mal vyvarovať neprimeranému použitiu sily. A to je veľmi dôležité vyjadrenie, no a samozrejme Hamas by mal zaistiť nenásilnú povahu demonstrácií. Je to vyvážené stanovisko vysoké predstaviteľky pretože Európska únia musí udržať svoju kľúčovú úlohu na to, aby zohrávala svoju úlohu ako kon, úlohu konštruktívneho eh, partnera hlavne po rozhodnutiach Trumpovej vlády. Pár slov k Afrike mi tiež dovolte. Navštívil som Kongo koncom marca Začal som na východe, v nemocnici Badži, kde mi, mi doktor Mugege, je nositeľom Sacharovej ceny a mňa sa veľmi páčila tá práca, ktorú odvádza. A samozrejme, môžem sa stretnúť s mnohými ženami, ktoré boli obeťami násilia. No a samozrejme tiež som videl dopady našej podpory, pri Európskej únie, kde doslova zachraňujeme životy každý deň. No a si tam tiež boli. Ja som hovoril Kinshase s vládou o výzvach eh, priamo na mieste no a s, s, s Holandskom sme spolu spodriadali prvú konferenciu DRC s prísobmi s mnohými problémami, vrátane neúčasti vlády Konga a podarilo sa nám získať viac ako pol milióna 500 miliónov prísľuboch. No a No a toto je veľmi dobrá Čiže sa nám podarilo spolupracovať, no a som presvedčený o tom, že naša účasť a príspevky bolo veľmi pozitívne medzi národným spoločenstvom. Ja využívam túto príležitosť, aby som hovoril o nedávnej kríze eboli v Kongu. Hovoril som s generálnym tajomníkom, to som včera, lebo sme neustálých eh, kontaktoch a sme ochotní prijať rýchlu pomoc priamo na mieste, tak ako je využitie európskych eh, lekárskych zborov. Nikdy nemôžeme sa prizerať na ebolu. Máme skúsenosti z prechtoch týždňov v západnej Afrike a my musíme eh, byť pozorní a ako som hovoril s generálnym tajomníkom DHO, situácia až doteraz je pod kontrolou. Druhá vec, africký roh, sucho, ľudí potrebujú naliehavú núdzovú potravinovú pomoc. Kríza pokračuje v Južnom Súdáne. Poznáte k tomu moje stanovisko. Situácia je taká zla, že milióny ľudí úplne závisia od humanitárnej pomoci. A tá hamba pre ľudstvo, musím povedať. Stredoafrická republika. Niektorí z vás navštívili Jagui v polovici februára a videli ste na vlastné oči realitu v tejto krajine. Ja som sa stretol s mnohými predstaviteľmi a spoločne sme si uvedomili, že bezpečnosť je veľkou obavou. Je to z najnebezpečnejších miest pre humanitárnych pracovníkov vo svete. No a samozrejme, je to veľmi podfinancovaná kríza. Ja súhlasím s vašim odporúčaním o význame ukazovania našej záväzky Stredoafrickej republiky a samozrejme musíme posilniť naše snahy. Ja, mus, ja očakávam, že čoskoro navštívim krajinu v kontaktoch s vládou, bezpečnostnými zložkami tu, na to, aby sme našli určili ten najlepší dátum tejto návštevy. No, tu neustála kríza, konflikt, klimatické zmeny neumožňujú regiónu obnoviť mier a prosperitu. No a my naše riešenia budú definovať budúcu generáciu nielen v Afrike, ale aj v Európe tie, že mnohí ľudia sa vydávajú do Európy. Ázia, situácia Rohingov a utečencov je humanitárna katastrofa. Po ešte v januára minulý rok, v oktobri 2017 som bol v Bangladeši a navštívil som megatábor Cox Bazar, a bolo to skutočne šokujúce. Hovoríme o mieste, kde je 600 tisíc rohingov, ktorí sú tam natlačení a 14-15 štvorcových kilometroch. Exodus Rohingov pokračuje do Bangladeša, Malajzie teraz, dohoda medzi vládou medzi Bangladešom a Mianmarskom nie je ešte dosiahnutá podmienky na návrat nie sú zaručené. No a v týchto veľmi zlých podmienkách Európska únia bude pokračovať, podporovať týchto ľudí, je to našou morálnou povinnosťou. No a na záver, Dovolte mi povedať pár slov o misii do Južnej Ameriky v marci. Navštívil som Kolumbiu, zagratuloval som prezidentovi Sandosovi za jeho odvahu snažiť sa o mier. Tá cesta je veľmi dlhá. Ja poznám z domu, že proces zmierenia je náročný a jeho snahy na mieste ešte vyžiadajú čas, no a ja som presvedčený, že musíme byť trpezliví. Ja som videl násilnosti v Kolumbii a rovnako som videl dôležitú vlast Venezuelou. Videl som, ako kríza z Venezuely sa presúva aj do Kolumbie a to je realitou pre tisíce ľudí každodennou. Na, na hraniciach som stretol so ženou, ktorá išla do Caracasu, aby pre svoje novonarodené dieťa zistila očkovanie. Som videl ženu, ktorá prešla do Kolumbie veľa kilometrov, aby predala svoj majetok na to, aby zaplatila za lieky. Tieto sú také smutné a určité histórie no a príbehy. No, nie len, že v Kolumbii je situácia takáto, ale tiež v rámci Venezuely máme prostredníctvo našich humanitárnych partnerov. Za pár slov ešte k humanitárnemu právu. Sú tu konflikty, kde porušenie medzinárodného metaného práva sú skôr pravidlom než výnimkou. A je, to, je tomu tak v mnohých oblastiach. Ženy, e, deti, nemocnice, to všetko je, e, sa, sa stáva zámerným cieľom a naši humanitárni pracovníci prichádzajú o svoj život keď sa snažia sami zachraňovať iných. Vytvára to určité humanitárne vákuum. To je neakceptovateľné. Zodpovední by mali byť braní na zodpovednosť. Pre mňa je, je to otázka princípu. Jednoducho, títo ľudia by mali byť braní na zodpovednosť. pre celú úniu. Je medzinárodné humanitárne právo samozrejme prioritou. Som rád, že tu, v rámci nášho výboru, všetci viac menej máme ten istý názor a vy všetci ste silnými zástancami medzinárodného humanitárneho práva. To je len jediný spôsob, ako podporiť a zachrániť našich eh, humanitárnych pracovníkov. Rodové násilie je veľkým problémom. Všetci môžeme určite súhlasiť, že tu je dôležité zvyšovať povedomie a rovnako je dôležité hovoriť o tom, čo je rodové násilie. Európska únia v súčasnosti vedie globálne partnerstvo, ktoré sa zaoberá e, ochranou pred rodovým násilím v naliehavých situáciách, krizových situáciách. Čo skoro zorganizujeme panelovú diskusiu k tejto téme. Bude našou cťou, že členkou panelu bude aj Linda ja jej tým, tým, touto cestou veľmi pekne ďakujem za jej súčasť. Pokiaľ ide o druhý pilier, civilná ochrana. V prvom rade by som chcel poďakovať vám za váš konštruktívny prístup k návrhu o e, záchranárskych aspektoch. E, chcem zdravku poďakovať za stanovisko, ale bohužiaľ ten tu nie je. Ide o operačný návrh a samozrejme ide o návrh politickej povahy. Cieľom je vybudovať silnejšiu Európu, Európu, ktorá chráni, Európu, ktorá zachraňuje životy, opierajúca o princípy solidarity a zodpovednosti. Spomeniete si, že po, po portugalskom prípade z oktobra Jean-Claude uviedol, že Európa musí ponúknuť viac ako vyjadrenie sústrasti. A je to veľmi dôležité. Realita poukázala na to, že súčasný systém nie je dostatočný. Systém dosiahol veľa, ale má svoje limity. Musíme byť lepšie pripravení. Klimatické zmeny zmenili pravidlá hry so generálnym tajomníkom sme diskutovali o klimatických zmenách a sme si zajedno v tom, že musíme naše úsilie zrýchliť. Nielen mimo Európy, aby sme presvedčovali ostatných, ale aj v rámci Európy, aby sme presvedčovali naše členské štáty. Rokovania eh, k záchranným systémom pokročili, ja som veľmi povďačný vám všetkým za to, že ste pomerne rýchlo prerokovali a spracovali tento dosie, pretože, vážení kolegovia, ďalšia katastrofa je len... môže byť za rohom. A bohužiaľ tomu aj verím, že sa to môže e, stať veľmi skoro vzhľadom na klimatické zmeny aj vedci o tom hovoria. Bohužiaľ je tomu tak, sú to dôsledky klimatických zmien a situácia je horšia, než sme si mysleli, že je. Dovolte mi, aby som mm, tu svoj prejav zastavil. Rád si vypočujem vaše podnety, pripomienky. Nielen, že sme na jednej lodi, ale sme aj naozajstnou rodinou. Ďakujem veľmi pekne, predsednička. Veľmi pekne ďakujem, ako zvyčajne nám, ste nám predstavili zoznam vecí, ktoré predstavujú problém a to nielen odkedy ste komisárom, ale už sú tu s nami dlhšie dnes ráno sme tu mali zástupcov OSN v Sudáne a tí nám rozprávali o veľmi zlej situácii v Južnom Sudáne a varovali nás um, pred tým, že um, táto krajina jednoducho um, o, o možných nadchádzajúcich problémoch v tejto krajine a ak tomu chceme zabrániť, tak e, musíme podniknúť ďalšie kroky. EÚ a aj mnohí ďalší First I give the floor to Enrique Guerrero Salom and then I'll take, I have a... Enrique Guerrero Salom a potom mm, pozerám, mám veľmi dlhý zoznam rečníkov, takže ako prvý Enrico. Veľmi pekne ďakujem Linda, veľmi pekne ďakujem Christos. Pravda je, že na začiatku vystúpenia sme počuli, že štrukturovaný dialog medzi týmto výborom a vami samotným ako zástupcom Európskej komisie bol vždy pozitívny. Áno, myslím, že tu máme isté zápasy medzi sebou Um, niektoré zaznamenali úspech, ako je napríklad navýšenie rozpočtov na vzdelávanie eh, a naliehavé situácie a mnohých ďalších, a to nielen, ale aj v ďalších prípadoch. Um, vždy ste hovorili, že pozícia výboru DV je taká, že eh, sme vždy podporovali vašu činnosť Veľmi pekne by som vám chcel poďakovať aj za to, čo ste uviedli ku Gaze. Hovorili ste o situácii v Gaze a na Strednom východe. My tam, my sme našou misiou v tejto oblasti je chrániť pomáhať na humanitárnej úrovni e, obyvateľstvu, ktoré žije v uzatvorení, e, vo virtuálnom väzení. Ide o humanitárnu krízu, o virtuálnom uväznení a často dochádza k zničeniu zariadení a infraštruktúry, ktoré tam Európa, Európska únia buduje. Zároveň máme ale aj povinnosť e, prispievať politickým dielom k tomu, aby sme naozaj, aby naozaj e, aktivity Izraelu boli zabrzdené. To, čo robili Spojené štáty, spôsobilo spustenie súčasnej krízy. A to je vlastne to isté, ako robila Ariel Sharon keď e, sa objavil na e, námestí Veľkej Mežity a naradil druhú intifádu, ktorá viedla k smrti tisícok palestinčanov, ale aj izraelčanov. Čiže bola to katastrofa, ktorá mala dosah na všetkých, ale možno intenzívnejšia dramatic, možno intenzívnejší dosah to malo, ale a na obyvateľov Gazy. A Linda, aj vy ste hovorili o kríze v súvislosti s vypuknutím eboli. To bola taká prvá veľká e, kríza, konkrétna kríza, ktoré ste museli čeliť ako komisár a Mm, teraz sa zdá, že sa tu opäť objavujú mm, podobné problémy a preto nás to vedie k úvahám o tom, ako dôležité je mať e, stabilný zdravotnícky štrukturovaný systém, k tomu, ako je dôležité mať systém rýchlej reakcie, ak vyvstane podobná kríza. A ukazu, poukazuje to aj na to, aké, ako dôležité je vzdelávanie a príprava na potenciálne krízy tohto typu. Čiže vy ste hovorili o prezentácii, vy, ste hovorili o, o vzdelávaní, o príprave a to všetko súvisí s prevenciou kríz, konfliktov a mm, ho, súvisí to s nástrojmi, ktoré majú napomôcť obyvateľstvu um, pri prevencii voči takýmto krízam. Hm. na jednej strane tu prebieha hodnotenie toho, ako sme, ako sme si viedli v jednotlivých oblastiach ehm, a na druhej strane diskutujeme o tom, čo robiť ďalej do budúcna. Parlament schválil správu k rozličnému k uplatňovaniu jednotlivých finančných nástrojov, rozvojovej povahy, humanitárnej povahy a diskutovali sme o budúcich plánoch a tak ďalej, nebudem, nebudem to nejak podrobne analyzovať teraz. Tá správa už schválená bola, čiže teraz sa musíme pozerať do budúcna, ale predsa len sú tu dve hodnotenia, ktoré práve prebiehajú. Prvým je v marci už bola sfinalizovaná správa, k humanitárnej pomoci na 2016. Rozumiem tomu tak, že komisia pripravuje dokument, pracovný dokument, ktorý odpre, kde odprezentuje výsledky uvedeného hodnotenia. Až v nadchádzajúcich týždňoch predpokladáte prezentáciu tohto dokumentu. Neviem, či by ste nám už teraz mohli povedať niečo k zásadným aspektom uvedeného hodnotenia mm. a Rovnako tento týždeň komisia predloží partnerom informácie o pokroku im v implementácii prílohy eh, medzi týka rozvoja humanitárnej pomoci. Tiež by sme chceli vedieť, či v tomto prípade nám môžete niečo konkrétnejšie uviezť už v tejto chvíli. Pokiaľ ide o humanitárny summit, v mojom prípade to bude asi tak, že ja som sa zúčastnil summitu Sendai, tam išlo o prevenciu prírodných rizík a bol som aj na samite v Istambule, kde sa hovorilo o humanitárnych otázkach všeobecnosti. Ja som mal pocit, že summit Sendai viedol k vytvoreniu hodnotiaceho mechanizmu periodickej povahy, ktorý potom viedol ku Cancúnu v nadchádzajúcich rokoch a pravdepodobne ten potom povedie k Ženeve o nejaký, za nejaký čas. A tu by ma práve zaujímalo, ako sa uplatňuje program, ktorý bol schválený, alebo tá teda stratégia, ktorá bola schválená v Sendai, program, ktorý sa týkal prevencie rizik. Ale my takéto niečo v prípade humanitárnych otázok nemáme, čiže konáme tak nejak náslepo. Mm, nevieme, že do akej miery sa náplňajú záväzky, ktoré boli dosiahnuté v, v, v Istambule. Konkrétne ma zaujíma ten záväzok, ktorý nás vzala Európska únia na uvedenom samite. Ja si myslím, že by bolo dobré vedieť, ako vyzerá hodnotenie, aj ak to nie je povedzme povinné ako v prípade Sendaja, bolo by dobré, aby sme vedeli, kde sa nachádzame a čo sa udialo v prípade týchto aspektov. Ja viem, že máme veľa aktérov, ktoré v nadväznosti na záväzky eh, zo Sendaja um, sa snažia o mm, väčšie financovanie, o viac finančných prostriedkov, aby bola v rámci humanitárnej pomoci istá predvídateľnosť. Eh, ehm, Viacočné financovanie bolo istým spôsobom zabrzdené nadväznosti na postup, ktorý hovorí o 6-ročnom postupe a podobne. K viacročnému finančnému rámcu Nuž e, správa, o ktorej som predtým hovoril, správa výboru. My sme v rámci tejto správy explicitne obhajovali, že nástroj, ktorý sa týka humanitnej pomoci, by mal uh, by, mal, by nemal byť predmetom nejakej racionalizácie zo strany komisia. Je pravda, že ide aj o pozíciu komisie a preto myslím, že postupujeme rovnakým smerom a ten, tento, je pravda, že tento nástroj je pomerne autonómny, ale presne ten istý nástroj by mal eh, zostať eh, na okraji nejakých zámerov, ktorých cieľom je využitie nástrojov na iné ciele, než by boli humanitárne ciele alebo využitie v krízových situáciách. Ja viem, že je tam určitý flexibilný vankúš, povedzme, ale sme spokojní s tým, že mm, došlo k navýšeniu vo výške 30 až 30%. teda vieme to už z návrhov komisie a mm, no a viem, že vám samozrejme môžem vám už teraz e, povedať, že budete mať maximálnu podporu, pokiaľ ide o náš výbor, pokiaľ ide o navyšovanie prostriedkov na humanitárnu e, pomoc. Nechcem vystupovať nejak zdlhavo, sú tu aj iní kolegovia, ktorí si takisto želajú vystúpiť. Len som chcel sa spýta, teda, že či existuje spôsob, e, ako by sme mm, Niekedy sme sa uchýlili k Európskemu fondu pre rozvoj, ale e, zaujímalo by ma, ako by to mohlo byť do budúcna. A mm, Nevieme, či teda tento fond v tejto podobe bude aj naďalej súčasťou budúceho rámca. V každom prípade veľmi pekne ďakujeme za podrobné informácie k jednotlivým humanitárnym krízam vo svete. Bohužiaľ sú všade. Bohužiaľ tejto krízy sú všade a budúci pondelok v Madride No, to je výborné miesto na víkend, ak budete mať príležitosť, ak nie, v každom prípade v pondelok ráno v Madride po raňajkách sa môžete prejsť po parku Retiro, to je park v centre Madride, Madridu a teraz na jar je tam krásne. V španielčine existuje jedno príslovie, ktoré hovorí, že ak v marci fúka vietor a v apríli prší, tak maj bude určite krásny a plný kvetov. Takže Takto je to presne teraz v Madride. So much free time. <laughs> Pán komisár, áno, určite by bolo fajn, keby ste mali časy sa ísť prejsť po parku Retiro v Madride. Enrique, ďakujem. Nech sa páči ďalší kolegovia. Neviem, kto si želá vystúpiť? Máme asi po hodinu. Koho mám na zozname? Venta Lola Sanchez. Teresa Jiménez, Eliš Schlein, and I have Charles Goins. Does anybody else? Ešte niekto si želá vystúpiť? Okay, we start with Bogdan Venter. Bogdan. Bogdan Venter. Thank you, Chair. I, I will be really... Stručne, pán komisár, ďakujeme za to, že ste prišli medzi nás, ako ste povedali, Blízky východ, Afrika, Latinská Amerika a tak ďalej, všetko, každá z nich, každá z týchto oblastí má svoje problémy, situácia v mnohých oblastiach dramatická, ale ako bolo povedané, bezpečnosť je obrovskou obavou, hovoríme o prác, keď hovoríme o pracovníkoch, ale na druhej strane je dôležité sa ubezpečiť, že tí, ktorí Mm, pomáhajú iným, budú rešpektovať e, právo a nebudú ešte situácie zhoršovať. Mám na mysli, mám na mysli nedávne udalosti v niektorých e, organizáciách, zneužívanie miestneho obyvateľstva a tak ďalej. Čiže mm, je to aj našou zodpovednosťou. Mali by sme pomáhať, ale aj chrániť. A nemôžeme opakovať tie isté chyby ktoré by podkopali naše humanitárne úsilie. Máte nejaký postup na to, aby sme zabránili takýmto situáciám? A dá sa poskytnúť aj obetiam potenciálneho zneužívania aj nejaká podpora? Je to veľmi dôležité. A aj transparentnosť v tomto ohľade je veľmi dôležitá. Ďalej by som veľmi rád vyjadril obavu ohľadne chybajúceho akčného plánu, ktorá sa týka uh, ktorý by sa týkal akčnej, eh, eh, ktorý sa týkal humanitárnej pomoci. Myslím si, že bez realizácie takého plánu konsenzus nie je jednoduchý. Takmer nemožný by som povedal. Otázka ale znie je, máme predstavu o časovom rámci pri, prípravy akčného plánu? Viete nám k tomu niečo povedať? Ďakujem veľmi pekne. Uh, thank you. Uh, Lola Sanchez. Ďakujem, Lola Sanchez. Veľmi pekne ďakujem, Linda. Ďakujem, pán komisár za to, že ste prišli medzi nás. Hovorili ja by som sa chcela niečomu vyjadriť a chcela som sa pýtať niečo konkrétne aj na vyhodnotenie o humanitárnej pomoci. V tejto správe navrhujete 5 strategických odporúčaní e, k MFF, hovoríte o partnerstvách, e, financovaní, efektívnosti a hodnotách. Boli by sme veľmi radi, ako zamýšľate realizovať štruktúrálne zmeny eh, humanitárnej pomoci EÚ, vychádzajúc z odporúčaní? V takom prípade, aká potom, ako mm, ako potom budete postupovať v spolupráci s občianskou spoločnosťou a mimovládnymi, mimovládnymi, mimovládnymi organizáciami? Chceli by sme nadniesť v tejto súvislosti aj naše obavy niektorých partnerstiev, ktoré, ktoré sa môžu podporovať, ktoré teda je možné podporovať v rámci humanitárnej pomoci. My, mm, my teda samozrejme mm, niek- mm, ne, nema, samozrejme, že mali by byť zamerané viac humanitárne než ekonomicky. No a potom nás ešte zaujímajú otázky týkajúce sa financovania v súvislosti s DG Echo. Sme, sme radi navýšeniu e, ku ktorému došlo, ale bohužiaľ navýšenie nebolo dostatočné, pretože od roku 2011 um, narastol, um, narastol počet obyvateľov, ktorí potrebujú e, isté prostriedky, takže preto by nás, preto, preto by nás zaujímalo, ako e, DG, DG Echo plánuje, alebo ako oni vnímajú navýšenia rozpočtu a zaujíma nás, aké, aké, aké, podni- e, aké kroky plánujete podniknúť aj v súvislosti s, s jednotlivými nástrojmi. Kolegovia položili už ďalšie otázky, ktoré som mal známe, takže nebudem ich opakovať. Ďakujem veľmi pekne. Pokiaľ ide o to viacročné financovanie, boli sme v Ugande minulý týždeň a je tu napríklad každoročná suma, ktorá sa dáva tejto, na štátnej úrovni a počas roku sa vyčlenia ešte ďalšie peniaze, pretože vlastne sa tam financujú krízové situácie, ale každý kontrakt je iba na jeden rok a preto vlastne sa tento čas venuje na to, aby sa robili papierovačky a pripravoval tento neustály cyklus papierovačiek. Ja si myslím, že o čo nám tu ide, je, že teraz máme možnosť prostredníctvom tohto nového programu financovať tento Nexus a zastaví tento problém, o ktorom tu počúvame stále, a to na základe týchto ročných období na financovanie, že nemôžete vlastne rozumne peniaze financ- vynaložiť. A uvidíme tu nejakú zmenu, pokiaľ ide o to nové programovacie obdobie, budeme mať inú formu financovania Nexu. Charles Görens, nech sa páči. Čiže každá skupina sa vyjadri a potom sa vrátime zase k ďalšiemu kolu. Ďakujem pekne, Linda. Ja sa chcem poďakovať nášmu komisárovi, pánovi Stylianisovi, za vynikajúce úvodné slova. Nielen pokiaľ ide o humanitnú pomoc, humanitárnu pomoc, ktorá je vlastne stále väčšia a väčšia čo do výdavkov, ale aj ten celkový kontext ktorý musí riešiť humanitárna pomoc, je stále viac e, hr- väčšou hrozbou. Treba urobiť, e, pod, treba jednoducho trvať na tom, aby humanitárna pomoc bola neutrálna, nemôžeme prekročiť tie červené línie. My ako náš výbor by sme chceli zdôrazniť tento aspekt. My vieme, aký je tu koncenzus na úrovni európskej úrovni Nemali by sme rokovať o novom konsenze, ale treba urobiť všetko preto, aby tu neboli tie hrozby. A možno by bolo lepšie, aby sme nemali žiadny nový e, konsenzus, skôr aby sme sa pozreli na niektoré kľúčové otázky, ktoré tu máme, ktoré nikto nechce otvárať. A takisto by ste mohli povedať niečo aj ohľadne tej krízy eboli ktorá začína v Kongu. Je to dosť dôležitá téma. My sme už odhlasovali uznesenie pred pár rokmi, kde sme poukázali na tie slabiny štruktúrálne v tejto krajine, ktorá je ohrozovaná ebolou, ale takisto aj humanitárny systém a rozvojovú politiku vo všeobecnosti. Tu sú takisto veci, ktoré, ktoré by sme sa mohli venovať Takže toto sú skôr také otázky, ktoré boli pre mňa dôležité a pokiaľ ide o zvyšok, máte istotne podporu celého výboru, vrátane mojej politickej skupiny. To, čo robí humanitárna pomoc Európska, robí veľmi dobre. Ďakujeme pekne, takže teraz zareagujme na tieto otázky, pretože jednoducho je potom toho veľa, čo si musí všetko zapamätať pán komisár a potom Teresa Chimenez a Eli budú ešte reagovať neskôr. Takže teraz dostane slovo komisár a potom bude ďalšie kolo. I would like to start with uh, remarks by my dear friend Guerrero Salom. You know that... Uh... Stotne viete, kolegovia a kolegyne, že Ďakujem za vašu podporu, ktorá je pre nás dôležitá. Ja som presvedčený o tom, že poukázali ste na tie pálivé problémy, ktoré máme v viacerých oblastiach. Takže dve, tri veci, pokiaľ ide o zviatočný finančný rámec. Ako som už povedal, teším sa, že tieto návrhy zviatočného finančného rámcu tu sa počíta s signifikantným navýšením rozpočtu, čo je niečo veľmi dôležité. My sme navrhli 1,1 miliardy na obdobie 7 rokov ďalšieho viacočného finančného rámca čiže 1,5 miliardy každý rok. Teraz na 7 rokov máme 11 miliard na VFR, er, to znamená viac ako 1,5 miliardy ročne. To je 30 navýšenie z dlhodobého hľadiska financovania humanitárnej pomoci. Ako som povedal, je to potrebné a sú tu ešte dodatočné prvky, ktoré nás musia, pri, na to, aby sme sa dobre pripravili na tejto krízi, musíme byť flexibilní a preto tá, ten nástroj pre urgentnú pomoc bude aj naďalej disponibilný pre dodatočné financovanie a toto je vlastne, kde máme špecifický pilier v rámci nového nástroja pre externé záležitosti, aby sme riešili tento nexus v rámci humanitárnej pomoci. Takže sú tu ešte dodatočné flexibility, ktoré máme v rámci financovania humanitárnej pomoci. Je to veľmi dôležité a je to niečo nové v rámci nášho úsilia vysporiadať sa s touto bezprecedentnou situáciou, ako ste na to poukázali. takisto ste hovorili že humanitárny summit v Istambule a v, Sendajsk, v rámci Sendajského rámca a potom ešte neskôr Cancún v Mexiku a už ste navrhli určitý mechanizmus na to, aby sa hodnotila implementácia týchto úvah v rámci tohto rámca. Je to samozrejme dobrý nápad. Pozrime sa na to, ako to môžeme implementovať. A potrebujeme určitý monitorovací systém, ale keď tu vlastne hovoríme na úrovni naš, mojich naprotivkov, nielen teda v rámci Európy, ale aj z celosvetového hľadiska, niekedy je tu určité vákum medzi tým, aký máme odsúhlasený rámec ohľadne civilnej ochrany alebo v prípade prírodných katastrof alebo humanitárnych katastrof a potom zase je tu tá úroveň implementácie týchto rámcov. Ja si myslím, že je dobré, aby sme hovorili o týchto návrhoch, aby sme si uvedomili, že to hodnotenie treba vnímať v rámci nového systému na to, aby sme mali možnú spoluprácu s OSN a treba sa na to pozrieť, aby sme spoločne e, videli, ako sa dajú implementovať a urýchliť tieto myšlienky. your proposal for a little bit relaxed activities in Madrid, of course. Hovorili ste o tých e, relaxačných aktivitách v Madride, to sa mi páčilo, vždy som pripravený, dobrý nápad, vítam ho. Ale viete, že bohužiaľ ja jednoducho nemám čas na takéto luxusné aktivity, pretože... Remember, I will be there late Sunday. Pretože jednoducho už uh, nie je na to čas. You already about the evaluation report. Hovorili ste o evaluačnej správe humanitárnej pomoci za rok 2012 až 2016. Toto už bolo zverejnené. Zdôrazňuje sa tu to, že humanitárna pomoc je adekvátna a je tu skutočne tá pridaná európska hodnota, to musíme si priznať, samozrejme nechceme zaspať na Vavrínoch, ale vidíme tu tú pridanú hodnotu európsku vďaka našich humanitárnych aktivít v tejto oblasti. A ešte takisto vám chcem zablahoželať, že vďaka, na vaš, vďaka za vašu dobrú správu. We should improve always in our life there is space for improvement. Samozrejme, vždy je tu priestor na ďalšie zlepšenie, ale myslím si, že toto hodnoti, táto hodnotiaca správa, ktorá už bola zverejnená, je dobrým základom na to, aby sme sa zhodnotili, vlastne vyhodnotili naše práce v týchto oblastiach. My dear friends, Peter, you insisted on the prevention. Dámy a páni, vy ste trvali na prevencii, pokiaľ ide o porušovanie medzinárodného práva v teréne. Z mojej skúsenosti, viacerí z vás možno máte väčšiu skúsenosť e, priamo z terénu a vieme, že to nie je ľahké nájsť nejaké spôsoby podpory tejto prevencie, pretože pokiaľ ide o tie moje misie, ktoré som absolvoval, som si vždy uvedomil, že bohužiaľ tá situácia niekedy vo viacerých postihnutých oblastiach touto krízou je jednoducho veľmi nebezpečná, nielen pokiaľ ide o humanitárnych pracovníkov, ale častokrát aj pokiaľ ide o bezpečnostné zložky. Ale pre mňa, pretože sme tu videli viaceré prípady Oxfam na Haiti a ďalšie, a incidents already um, created problem. Tieto prípady skutočne už vytvorili určité problémy, pokiaľ ide pokrivenie našho imidžu, naš, ako humanitárnej komunity, takže ja osobne skutočne veľmi trvám na tom, aby sme tu mali nulovú toleranciu voči nejakým obvineniam, pochybenia zo strany našich partnerských organizácií. Naše mechanizmy, ktoré sú, tu majú nám pomôcť pri identifikácii týchto prípadov a všetci naši humanitárni partnery jednoducho majú povinnosť držať sa tých najvyšších etických a profesných štandardov. Naša rámcová dohoda má záväzné podmienky pre takéto situácie. Je to tam veľmi jasne stanovené. A vzhľadom na tie obvinenia ohľadne sexuálnych prečinov z februára, vo februári partnery. Oslovili sme partnerov našich, aby poskytli dodatočné informácie ohľadne svojich postupov a politik, pokiaľ ide o prevenciu takýchto prípadov. A to sa týka viac než 200 partnerov, s ktorými spolupracujeme. Stále tu zasielame teda reakcie na tieto problémy a zatiaľ kolegovia v DG Enko eh, analýzujú tieto reakcie, ktoré dostaneme k dispozícii a koordinujeme teda naše kroky s ďalšími donormi. Mali sme veľmi dobré zasadnutie s ministrom pre európske záležitosti z, Európ- z Veľkého, Veľkej Británie a takisto som mal rozhovor s ďalšími ako Filippo Grandi alebo Peter Mauer v Ženeve, keď sme hovorili, keď sme mali tam, tam konferenciu v Ženeve. A my sa teda sústredíme na toto, aby sme obnovili imič a reputáciu humanitárnej komunity, pretože bohužiaľ takéto malé a skutočne čo do počtu bez, nie bezvýznamné, ale zriedkavé e, prípady narušia celkový obraz nášho vnímania zo strany bežných ľudí. A teraz akčný plán konsenzus. Konsenzus je referenčným dokumentom pre našu humanitárnu pomoc. My sme presvedčení o význame plnenia našich záväzkov, implementácia našich záväzkov, pokiaľ ide o summit, ktorý sme mali, je v plnej miere v súlade s cieľmi konsenzu. A ako viete, Gerero Salome, aj vy, ja som za všetky kroky, ktoré sú výsledkom slov. Takže Musíme byť praktickí, aby sme naše slova skutočne pretavili do konkrétnych činov a počinov. A čo je pre nás veľmi dôležité, aby sme urobili všetko preto, aby koncenzus aj naďalej bol kľúčový z pohľadu humanitárnej pomoci, aby sa to aplikovalo a rešpektovalo aj v praxi. Nepotrebujeme nové administratívne roviny, niekedy sa to tak deje, ktoré by vlastne viedli k dodatočným byrokratickým zaťaženiam a prekážkam, ktoré neprinášajú tú pridanú hodnotu. A tohoto sa ja obávam. Pretože ja viem veľmi dobre, že musíme sa vyhnúť navyšovaniu byrokratických bariér, pretože čo je veľmi dôležité, je, aby sme riešili realitu praktickým spôsobom. A teraz ebola. Vážení priateľu, pán Görens, my sme spoločne pracovali na hodnotení predchádzajúceho vypuknutia eboli v týchto troch krajinách Guinea, Liberia, Sierra Leone. A svojho času, ako viete, pretože ste robili aj správu, bohužiaľ VHO jednoducho bolo mimo reálu, mimo reality v tom čase a preto sme skutočne čelili vážnym problémom, že sa to mohlo prevrhnúť do nejakej pandémie. Teraz sa tá situácia už výrazne zmenila. Som stále v kontakte s Detrosom, ktorý je generálny riaditeľ v rámci VHO tieto prejavy choroby sa objavili v ťažko dosahnutelných častiach krajiny. Zatiaľ sme zaznamenali 43 prípadov, 3 potvrdené prípady eboli, 20 pravdepodobných prípadov a 19 predpokladaných. To znamená, 23 ľudí už zomrelo a neboli tu žiadne nové nahlásené prípady do včerajšieho dňa. A my sa teda snažíme nájsť možnosti pomoci Komisia podporuje aj tie tri výskumy týkajúce sa troch možných e, vakcín proti ebole. Riziko rozšírenia do EÚ. je pravdepodobne veľmi nízke. A hovorili sme s generálnym tajomníkom Detrosom. o financovaní, to aby sme udržali ten vzdušný most medzi Kinshasou a týmito oblastiami. A myslím, že budúci týždeň oznámime naše nové financovanie, no a samozrejme, ako som už povedal, ďaká Lekárskym zborom EÚ Nech sa zúčastnili na potlačení prepuknutia boli pred troma rokmi, tak sme lepšie pripravení na to, aby sme dokázali po- poskytnúť pomoc a poskytnúť to, čo potrebujú, predvydateľnejším spôsobom a v každom prípade účinnejším. Myslím, že už som viac menej zodpovedal na vašu otázku o humanitárnom a rozvojovom nexuse, ale či Bugandi tak ďalej, no viete, mnohé z našich programov len tu 50% alebo 60% sa rozšírujú na viac ako jeden rok, takže samozrejme ja si uvedomujem, čo ste predložili na stôl a hovorili sme s, s, s mojimi službami o tom, ako zlepšiť situáciu. A existuje množstvo problémov, pretože tie naliehavé potreby sa len ťažko predpovedajú, takže musíme byť pozorní na to, aby sme akceptovali projekty kvôli novým potrebám. Takže flexibilitou sa snažíme financovať tiež nové projekty, ale tiež mnohé z našich projektov v mnohých oblastiach Afrike, Ugande sa predlžujú viackrát ako jeden rok. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, máme ešte dve otázky. Teresa Chimenez a potom Eli Schlein. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Linda. Vystúpim po španielsky. Myslím, že číslo 8, kanál číslo 8. Chcela by som oceniť vašu prácu. Je vidno, že pracujete s veľkým zábalom, s veľkou vášňou. Určite uh, O tom nie je najmenších e, pochyb. E, ďakujem vám veľmi pekne za to navýšenie 30%. Určite e, to pomôže mnohým. Ďalej súhlasím s tým, čo ste uviedli k Libanonu. Libanon vlastne príjma um, zhruba... Ja teda som sa zúčastnila návštevy tábor v, Bik, v údolí Bika. Uh, Takže mohla som si po to, čo ste povedali, že počet utečencov, ktoré, ktorých prijal Libanon je naozaj vysoký, takmer ako polovica jeho populácie, ale um, chcem ešte povedať, že som bola na Cypre, vo Famaguste a tam som videla, že osoby, ktoré majú štyriciatnici, ktorí sa nedokážu jednoducho vrátiť do svojej krajiny, takže to som chcela povedať, že možno to nesúvisí s rozvojom, ale len som chcela na to poukázať a chcem sa na to spýtať. Ďalej krajina, e, ďalšiu krajinu, ktorú ste citovali, je Venezuela. Vy ste hovorili o tom, že sa pomáha Kolumbii, Venezuele. Môžete nám to trošku konkretizovať? E, najmä konkretizovať, či Maduro akceptuje, či režim akceptuje e, to, že e, dostávajú pomoc. Ja som bola v Venezuele a bolo mi a vyrozumela som, že pre Madura je veľmi ťažké si uznať, že krajina, ktorá je tak bohatá, by mala príjmať pomoc a pritom situácia je tam strašná, chýbajú lieky pre deti a tak ďalej. Ehm, Nigéria, téma mm, unesených dievčat zo strany Boko Haram, ja viem, že boli už prepustené, ale uh, Mm, zaujímala by ma aj trošku tá celková bezpečnostná situácia. E, Boko Haram znamená, alebo e, teda hovorí, že ne, neislamské náboženstvo je hriechom. Ich, ich, e, chcem sa ešte popro- chcem poprosiť ešte o pomoc. Ide o bod Sierra Leone. Ja som hovorila o prostitúcii malých, malých dievčat, bola som tam so Salesianmi a hovorila som o strašnej situácii. Dievčatka žijú na ulici, rodičia zomreli na ebolu, tá situácia je strašná. A e, tieto dievčatá e, chodia na lode, kde sú čínsky pracovníci, tá, tá, tá lode teda na, na vode. E, a oni tam za nimi chodia. Je to strašné, môžete nám pomôcť? E, dokážete sa nakontaktovať na orgány v krajine a e, dokážete nám pomôcť, aby sa skoncovalo s takýmto závažným porušovaním ľudských No a ešte na záver, ja som bola v Madride, teda keď budem v Madride, prídem vás e, pozdraviť, ľutujem, že nebudem môcť e, sa poprechádzať po retíre, ako hovoril Enrique, ale a, asi nikto z nás nemá čas, ale ak by sme ak by sme mali čas, tak by som vás veľmi rada sprevádzala prechádzku po Madride. Ideme viacero pozvaní do Madridu. Eli Schlein, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, Linda. Ďakujem pekne, pán komisár, za, túto, za tento prehľad toho, čo sa udialo a čo ešte treba urobiť. Ja mám tri rýchle otázky. Poprvé, je jasné, že v rámci nových politických eh, okolností na globálnej úrovni máme teraz väčšiu zodpovednosť eh, ako EÚ, aby sme išli príkladom tak z hľadiska humanitárnej pomoci aj rozvoja, pretože inak nikto s týmto snahám venovať nebude. Druhá vec, ja som dnes ráno vypočula Charlesa Gerensa, ktorý bol veľmi frustrovaný, že hovorí, že veľa vlád príjima záväzky na úrovni, ale potom uh, ich neplnia takže túto situáciu musia konfrontovať. Druhá vec, eh, humanitárna reakcia v rámci EÚ. Vy ste hovorili o pomoci v Grécku, čo sme podporili samozrejme. Ja myslím, že ešte stále treba urobiť viac, hlavne eh, v rámci stredomorských ciest. Ja neustále budem opakovať, že potrebujeme silnú európsku reakciu pátracích a záchranných operácií. Vieme, že operácie na moriach ako Sofia alebo Triton už zachraňujú životy, ale ešte stále nemajú plný humanitárny mandát na to, aby to, to tak bolo, tak by bolo dobré mať takéto veci. A tretia veca, my sme išli do Uagandy na misii, čo už hovorila Linda, 1,4 sa hovorila, 1,4 milióna utečencov je Uganda, Uganda na progresívnu politiku. Čiže ste tam asi boli. Je to politika otvorených dverí, kde utečenci dostávajú pozemok, na ktorom môžu pracovať, ukazujú veľkú solidaritu. No a my vidíme, ja vám poviem, že aký je líd, čo nám povedal líder miestneho spoločenstva, takže my vítame našich eh, bratov, a rozhodli sme sa, že budeme s nimi sa deliť o našu pôdu a spolupracovať tak, aby jedného dňa sa mohli vrátiť domov, nie ako žobráci, ale dôstojne. Takže to môže byť eh, príklad pre mnohé z našich európskych vlád. No a súčasne eh, sme navštívili množstvo projektov na podporu sociálnej kohézie, na to, aby sme mnohými spôsobmi podporili Čečencov a miestne spoločenstvo je to dôležitý, dôležitá vec, aby sme predchádzali sociálnym napätiam. No a naši ľudia robia veľmi dobré snahy. Spúšťajú dobré a kvalitné projekty, ale stále kríza je podfinancovaná. Vieme, že v komplexnej reakcii na čečenskú krízu len 6 bolo financovaných, takže treba zohľadniť regionálnu nestabilitu, zhoršovanie situácie v Kongu, v Burundi, či tiež znepokojivé situácia v Južnom Sudáne. To je všetko dramatické. Nebudú musí udržať túto progresívnu politiku. Musíme robiť viac a hlavne v oblasti zdravia, potravín, pretože aj potravinový program e, má veľké problémy, pretože inak potom musíte znížiť júny potravinové dávky a prídel a rovnako vzdelávanie. Treba sa venovať aj sekundárnemu vzdelávaniu. 86% všetkých utečencov sú ženy a deti. Takže ešte horšie situácii. No a ďalšia vec, tak ako Linda už povedala, my budeme musieť sa zamýšľať nad viac úrovňovým humanitárnym financovaním. Pretože keď vidíte situáciu, aká je v Ugande, tak samozrejme, ktorý my poskytujeme financovanie a my musíme mať možnosť plánovať dopredu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Dve otázky. Ja som veľmi rada, že idete do Stredoafrickej republiky. E, potreba takéto návštevy, aby to, tak povedia, znakoplo vlády. To je veľmi dôležitá činnosť. Ja som rada, že sa tam chystáte, ako by povedala o Ugande, vzdelávanie detí, tak kvalita vzdelávania, videli sme tak má nemožnú úlohu učiteľov, kde nás rozjebie, že máme ciele, len si to odškrtneme v základnej školy, ale na základnej škole sme videli 2400 ľudí, no detí a rovnako vec som videla v Stredoafrickej republike a oficiálne čísla sú 100 detí na triedu a vy keď hovoríte súkromne s učiteľmi, tak v triedach je niekedy 150-200 detí. toho hovoríme s utečencami, aj keď oficiálne vzdelávanie je zadarmo v skutočnosti treba platiť. Hovorili sme s mnohými utečenkyňami, ktoré chceli ukončiť vzdelanie, ale nemohli, pretože nemohli zaplatiť tie poplatky. Mnohé priniesli ich súrodencov malých, že nemajú rodičov, aby platili za to vzdelávanie detí. Takže v skutočnosti musíme venovať no my musíme mať podporu. Videli sme celo projektov financovaných sme mladý, mladé deti, skutočne praktické, praktické. A ja by som chcel len zdôrazniť, čo podľa Eli Stredoafrická republika v Ugande ECHO odvádza vynikajúcu prácu a pracujú v skutočne náročných podmienkach. Mali sme doktorov, doktory v Ugande pracujú v stanoch. Musíme sa do ľudí, to ako žijú, keď chcú zostať v tejto oblasti rovnaká, rovnako vojaci, ktorých šláme na školenia Africkej republiky, ich životné podmienky nie sú dobré, no a preto vieme, že mier je kľúčový, bez mieru všetky tie krízy, o ktorých, budeme, o ktorých hovoríme, sú o miery. Takže treba im venovať pozornosť či ste hovorili o očkovacej látke pre Ebolu, dnes ráno som o tom hovoril, to som viem, že to nie je vaša kompetencia. A dnes sme hovorili aj o celkových eh, výdavkoch komisie, aby sa dosiahli eh, ciele z Addis Abeby. Jediná oblasť, eh, kde komisia sa neblíži k plneniu cieľov je sú tie výdavky na tie najmenej rozvinuté krajiny kvôli kríze na Blízkom východu, východe. A ten cieľ 0,2% nie je splnený, ani to nie je na dobrej ceste, no a to je, to je kvôli tým africkým krízam, o ktorých sme hovorili, na tie nesmieme zabúdať. No a ste spomenuli Palestínu, my sa musíme pýtať otázky. Dnes ráno som dostal lista od Mestskej utečeneckej rady o tom, že Hebrone sa nižšie, ničia zariadenia financované zo zdrojov EÚ a my musíme sa na to pýtať. Takže je tu skutočne množstvo vecí. Každý si myslí, že ich oblasť musí byť priorita. Viem, že vždy, keď sa vrátime ideme na misiu, tak poviem, že táto krajina musí byť prioritou a tá krajina musí byť prioritou a treba nájsť rovnováha medzi všetkými týmito prioritami. Pán komisár, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Ja súhlasím s vašimi, vašimi obávami, prioritami. v oblasti vzdelávania a súhlasím Nepotrebujeme len vzdelávanie, potrebujeme zaručiť jeho vysokú kvalitu, pretože to je hnacou silou na to, musíme sa venovať aj sekundárnemu vzdelávaniu, No a je to vašou podporou sme sa už rozhodli zvýšiť náš, rozpočet už 8 krát. Musíme ísť ďalej. Ja som presvedčený, To je podľa mňa jediný štít proti e, radikalizácii, núteným manželstvám, rekrutácii a tak ďalej. No všetci z nás my musíme šíriť osvetu o úlohe vzdelávania. Ďalšou výzvou je hľadať spôsoby, ako prepojiť vzdelávanie národnými potrebami. No a to je veľmi dôležité. Uganda. Súhlasím. Uganda veľmi modernou krajinou, to utečencov, hlavne. O tom, že im povedali, že im dajú pôdu. V Európe je ľahké pre naše krajiny sledovať tento model. Je nepovedané, a myslím, že to je veľmi náročné. Napríklad u nás musíme priznať, že v každej krajine sledovať konkrétny model. Pre mňa, to je pre mňa najdôležitejšie. Treba hľadať špecifické špecifika. No, No, toto vynikajúca spolupráca medzi hostiteľskými spoločenstvami a utečencami a preto sa na to sústredíme a preto uznávame, že tento proces je najlepším procesom na to, aby sme podporili tiež lokálne spoločenstva a aby sme dali, vytvorili dali pocit lokálne spoločenstva, že Európska únia sa o nich stará a to je dôležité tiež. A dokonca aj v Grécku ste hovorili o tom, že viac menej Európska únia eh, je na to sama, aby riešila túto situáciu vo svete. Úprimne povedané, áno, niekedy sa cítime opustení ako Európania. A ja som mal tento, ja som mal tú veľ, ja som mal takúto skúsenosť práve na samite v Ugande pred rokom. Zaviazali sme sa k zaplateniu, teda, že vynaložíme 5 miliónov a naše záväzky záväzky boli len 82 zo všetkých záväzkov. Spojené štáty, Čína, Rusko. Mm, teda pýtam sa, kde sú tí ostatní? Preto som naozaj pyšný na našich občanov, že vo všetkých prieskumoch občania humanitárnu pomoc podporujú. a sú pyšní na svoj príspevok. Takýmto dielom môžu prispieť i oni. Venezuela, Kolumbia, Ja samozrejme hm, hm, bohužiaľ tie incidenty Sierra Leone a inde sú podobné incidenty bežné. Mm, my musíme hľadať humanitárnych partnerov v teréne na to, aby sme zabránili pomocou vzdelávania a ďalších aktivít týmto hrozným skutkom a aby sme zároveň podporovali projekty, aby sme financovali projekty, ktoré dokážu podporiť a podať pomocnú ruku obetiam sexuálneho násilia. Keď som bol v Kolumbii a vo Venezuele, ako som povedal, eh, finančné prostriedky budú navýšené pre pomoc týmto krajinám. Keď som sa v týchto krajinách stretol s našimi partnermi, tak sme sa dohodli na nejakých projektoch, eh, vláda ale si zakrýva oči, že sa na nich valí humanitárna kríza, ale myslím, že tam panuje určitý tichý konsenzus, pretože už e, akceptujú to, že v teréne humanitárne organizácie už pomoc poskytujú, najmä, na, najmä v oblasti zdravotníctva, poskytovania liečiv a podobne. Situáciu samozrejme sledujeme, ale ja som naozaj presvedčený, a to je také politické vyhodnotenie, že možno jedným z najdôležitejších aspektov je to, že už teraz je vidno, že vynikajúci projekt zmierenia v Kolumbii bude pokračovať za vodcovstva pána Santosa a, a bude pokračovať aj ďalej za jeho nástupcu. Je to veľmi dôležité z pohľadu stability, čiže vďaka stabilite a zmierovaciemu procesu m, mm, zaznamená i okolitý región pozitívny vývoj, podľa mňa. Teraz vystúpim vo svojej materčine. Rád by som e, využil určitú terminológiu z lekárskeho hľadiska. Ide do téma tu vakcín. Pokiaľ ide o vakcíny. Španielčina. Všetci viete, že Európska únia sa e, zamerala na vývoj vakcíny. Aj do toho bolo vložených veľa finančných prostriedkov. Žali sme si dopracovať sa k vakcíne, ktorá by bola efektívna. Ja osobne moje lekárske znalosti eh, eh, sú také, že, vak- že vakcína už efektívna je, ale treba ju samozrejme dovyvíjať, aby náplňala isté um, medicínske normy. Eh, VHO a súvisiace centrum nám uviedlo, že už e, na vakcíne pracujú a že ju budú dávať nielen humanitárnym pracovníkom, ale aj obyvateľstvu, ktoré bolo ovplyvnené e, nedávnym výskytom eboli. A to je vlastne dobré že ju budeme môcť využiť, nakoľko takto uvidíme, do akej miery je účinná. Európska únia a svetové spoločenstvo je dnes oveľa lepšie pripravené ako pred tromi rokmi. A to vo, a to vo všetkých oblastiach. Či už ide o vakcíny, alebo vďaka tomu, že sme zriadili Európsky zbor lekárov a zdravotníckých pracovníkov, sme dnes oveľa, oveľa lepšie pripravení. Dokážeme reagovať rýchlejšie, sme lepšie pripravení, dokážeme podať pomocnú ruku um, zasiahnutému obyvateľstvu. Ale samozrejme, e, nemôžeme sa tým ukľudňovať sme v neustálom kontakte s VHO a snažíme sa vyhnúť sa akémukoľvek ďalšiemu riziku. Veľmi pekne ďakujem za to, že ste ma dnes pozvali medzi seba. Pre mňa je veľmi dôležité, že som sa mohla s vami podeliť o tieto informácie a že som si počul vaše postrehy, podnety, pretože musíme postupovať kolektívne. Ďakujem veľmi pekne. A ja ďakujem veľmi pekne, keď sme boli v Ugande. Eko nám zabezpečilo let, vďaka čomu sme mohli navštíviť aj regióny, ktoré by sme bez e, pomoci a tohoto, tohoto logistického zabezpečenia navštíviť nemohli. Ďakujem. Okay, Vážení kolegovia, môžeme prejsť ďalej. Bod číslo 13. A e, tá, tá, tento bod ma naplňa ist, smutkom, pretože budeme hovoriť o spolupráci po odchode Veľkej Británie z EÚ. O tejto téme sme diskutovali už pred nejakým časom, ktorý sme ešte nemali úplne jasno v tom, čo sa udeje po Brexite. Aby som bola úprimná, tak e, stále ešte v tom úplne jasno nemáme. Mm, vieme, že sa rokuje. Mm, vieme, v čom tkvie väčšina problémov Dokonca nedobehli ešte ani rokovania v rámci samotnej britskej vlády, ale viem, že mm, od minulého razu tie finančné otázky už riešené boli a e, Spojené kráľovstvo povedalo, že naplní svoje záväzky s viadročným finančným rámcom, Európskym rozvojovým fondom nedávnom pozičnom dokumente britská vláda e, hovorí, že bude otvorená v spolupráci s partnermi, ale bude to vyhodnocovať prípad od prípadu. A britská vláda sa domnieva, že partnery by mali byť pozývaní, aby sa zúčastňovali e, ako na strategickej úrovni, neviem, či to bude možné. Na teraz Európska komisia um, sa sú, diskusie nezúčastňuje, pretože stále rokuje s vládou um, Spojeného kráľovstva, takže nedokážeme sa teraz e, spýtať e, komisie, čo si myslí o pozičnom dokumente, no ale vždy, keď idem niekde vo svete, tak um, Spojené kráľovstvo je jedným z najväčších hráčov v prípade rozvojovej pomoci. Um, a dnes ráno sme diskutovali o mm, jednotlivých členských štátoch a ich záväzkoch a Spojené kráľovstvo um, poskytuje um, 0,7 že ja si myslím, že Ak by sa Spojené kráľovstvo nezúčastňovalo, tak by to bola strata pre nás, ale bola by to strata aj pre Spojené kráľovstvo, ak nebude môcť spolupracovať so svojimi partnermi. Máme tu medzi nami expertov, James McKay, ktorý ehm, a ktorý je z Európskeho centra pre um, európsku politiku, Claire Godfrey, ktorá, um, ktorá e, pracuje pre sieť e, britských mimovládok a a nám porozpráva eh, o eh, zisteniach, ku ktorým dospeli a o tom, eh, ako ona vníma rozvojovú politiku EÚ a Spojeného kráľovstva po Brexite. Takže nech sa páči, James, NCPDM. Dobré popoludne, dámy a páni, ďakujeme veľmi pekne za pozvánku, za to, že ste nás prizvali do vašej diskusie. Ďakujem pani predsednička. Ja pracujem e, pre EDCPM v Maastrichte, ale sme súčasťou skupiny piatich e, think tankov, ktoré pôsobia na rôznych miestach v Európe v Londýne a iných e, mestách, v Etri vo Francúzsku a v Ríme. Čiže my sa snažíme spoločne analyzovať jednotlivé témy a musím ale uznať, že nie je jednoduché jednotlivé veci si zanalizovať v rámci tejto celej diskusie a nie som si vôbec istý, e, že či vnesieme, príliš, že či vnesieme nejaké sveto do toho, čo už viete. E, je tu zo pár kľúčových bodov, o ktorých by som rád hovorila a potom sa pozrieme na tie praktické implikácie a najprv sa budem venovať financovaniu expertíze, mm, fragmentácii pomoci a podobne. K financovaniu. Ja si myslím, že tie číselné údaje sú známe. Ak odíde ak odíde e, e, Spojené kráľovstvo z EÚ, tak to spôsobí výpadok 15 rozpočtu, čo by prestalo 1,5 miliardy. No a e, my Naša analýza hovorí, že v prvom rade Spojené kráľovstvo samozrejme dostojí svojim záväzkom výšky 0,7%, to je jasné, ale skôr ide o otázku toho, kam peniaze poputujú. Uh, z pohľadu EÚ samozrejme to bude mať dosah na pozíciu EÚ, e, ktorá e, poskytuje viac ako 50 rozvoje pomoci, ktorá pravdepodobne e, trošičku pôjde, to celkové číslo pôjde trošičku dolu a bude to mať dosah, bude to mať dosah aj na celkový cieľ keďže Spojené kráľovstvo bolo veľkým prispievateľom k rozvojovej pomoci. To sú tie dve také negatívne stránky, na ktoré, na ktoré musí EÚ pomýšľať. Ako povedala pani McEwan, uh, Mm, v krátkodobom výhľade samozrejme Spojené kráľovstvo dostojí svojim záväzkom, čiže tam e, by nemalo dojsť k výpadku. Ale pokiaľ ide o ten nový viatočný finančný rámec, tam to bude závisieť od toho, aká bude, aká bude dohoda. Či dôjde k navýšeniu rozvoju pomoci v nadchádzajúcom e, viatočnom finančnom rámci, a ak sa tak udeje, tak to dokonca môže mať za následok ehm, prínos na globálnej úrovni v nadväznosti na to, či členské štáty využijú nejaké nové fondy alebo či, či, či skresajú bilaterálnu pomoc. A celková úroveň rozvoje pomoci by sa mohla zmeniť, ale možno, že dojde len k inej distribúcii v rámci jednotlivých kapitol. EÚ e už hovorila o istých politických prioritách, e, presadzovala otázky e, týkajúce sa chudoby, boj proti chudobe a ďalšie Spojené kráľovstvo nie je jediným členským štátom, ktoré je za uvedené priority, ale je jasné, že ak e, už e, Spojené kráľovstvo nebude prítomné za stolom, tak to pravdepodobne môže zna- bude znamenať posun v prioritách a, a ale mm, nemyslím, že by sa tak stalo z večera na ráno. Je pravdepodobné ale, že časom sa tak udeje. Myslím, že pokiaľ ide o priority, tak tie sú pomerne v súlade, ale časom sa to môže zmeniť. To môže znamenať, že spolupráca medzi EÚ a UK sa časom ešte stiaží a po Brexite bude dôležité postupovať veľmi rýchlo, aby bola zaručená dobrá úroveň spolupráce, aby, aby si strany zosúladili priority a podobne expertíza a vedomosti mm, na výskum je vynakladný veľký objem finančných prostriedkov a panuje obava, že e, či mm, odchod e, Spojeného kráľovstva e, nebude mať negatívny dosah na takéto niečo ďalej. Potom ide aj o mm, zdieľanie vedomostí možno, možno, že Európska únia a členské štáty budú musieť zosniť svoje úsilie v tomto smere. Mm, mm, politický vplyv, to je ďalšia vec. Myslím, že pochopiteľne aj na to bude mať Brexit dosah a práve tam bude úzka spolupráca veľmi dôležitá, ak budú obe strany, ak si budú obe strany chcieť E, zachovať e, silnú pozíciu. Posledný bod sa týka fragmentácie pomoci. O tejto téme sa príliš v dokumentoch k Brexitu nediskutuje. Treba však uznať, že EÚ ako taká európske inštitúcie a rozvoja pomoc, ktorú, ktorú manažujú, tak um, je to, veľmi, je to veľmi dôležité aj z pohľadu efektívnosti, ak sa pozrieme na jednotlivé deklarácie či globálne partnerstva a podobne. No a um, um, ak dôjde k stiahnutiu, ak dôjde, ak dôjde stiahnutiu britskej časti Eh, rozvoje pomoci v rámci, celej, v rámci celého zoskupenia, tak eh, možno, že, tak možno, že pomoc bude musieť prúdiť do nejakých iných multilaterálnych eh, kapitol a bohužiaľ to môže predstavať aj fragmentáciu. Všetko závisí samozrejme do konkrétnych čiastok a opäť čím lepšia bude spolupráca medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ, tak e, tým, tým, e, tým bude ľahšie zabezpečiť harmonizáciu a tým bude jednoduchšie znížiť možný negatívny účinok. A teraz prejdem ku konkrétnym detailom. Myslím, že čo je úplne jasné, keď sa bavíme s európskymi úradníkmi, tak treba povedať, že tá spolupráca bude pokračovať s Európskou úniou. Bolo by ťažké vyhnúť sa nejakej forme spolupráce aj naďalej. Práve na úrovni krajín myslím, že sa to bude diať čo možno najprirodzenejšie, kde sú nejaké formálne dohody menej dôležité, kde skutočne ide o to, kde zamestnanci britských ambasád sa venujú týmto otázkam a pracuje sa na tej podpore, ktorá je dôležitá. Takže dúfam, že tu tá kooperácia sa bude diať oveľa jednoduchšie. A ďalšie úrovne, pokiaľ ide o tú politickú úroveň, tam budeme musieť byť flexibilnejší a budeme, si musí, budeme sa musieť zamýšľať nad možnými riešeniami. Európska únia spúšťa kontrolu týchto možností nakoľko Spojené kráľovstvo je v pozícii žiadosť, žiadateľa, to znamená, môže ponúknuť veci a vyslali sme viaceré signály, že sme ochotní spolupracovať v rámci, tohto, v rámci tohto neof, ne, neoficiálneho dokumentu, ale zároveň aj, poukazujeme aj na to, že chceme mať slovo a to je takisto kľúčová otázka v rámci budúcich týždň, mesiacov, keď sa tá diskusia o MMF posunie ďalej, ohľadne toho, ako sa dá dosiahnuť nejaká vyváženosť medzi tou túžbou integrovať financie z oboch stran, čo možno najviac, a tou mierou strategickej kontroly, ktorú vlastne po odchode Veľkej Británie bude mať Veľká Británia. Samozrejme, sú tu otvorené otázky, sú tu takisto viaceré možnosti, nerozpočtová rozvojová pomoc. A takisto jeden napríklad z rozpočtových nástrojov, ktorý je navrhovaný, tak to je ten európsky nástroj premiér. Myslím, že tu vidíte celkom jasne, že ako tá spolupráca a strategické dialógy môžu prebiehať. Pokiaľ ide o tú rozpočtovú spoluprácu, s tým sa ťažšie už počíta do budúcna, myslím, že to bude práve tá najväčšia výzva, ale čo by som si ja predstavoval, že inštitúcie to nevyčlenia z diskusí a že to budú spomínať aj v rámci hľadania možných spôsobov integrácie niektorých finančných prostriedkov z Veľkej Británie do rozpočtov financovanej práce. Ako sa to bude dať urobiť, to si ešte vyžaduje ďalšiu diskusiu, ale nemali by sme to teda vyčlenovať. To znamená, v tejto št- fáze tejto diskusie o viacročnom finančnom rámci by sme sa mali vyhnúť nejakým skutočným, skutočným náhlým záverom. To znamená, nemali by sme uzatvárať dvere. A na záver ešte dve veci. Ak Európska únia chce spolupracovať s Veľkou Britániou, tak by som navrhol, že treba si stanoviť oblasti, kde by to bolo možné ak je teda rozpočtová spolupráca, ktorú, si vie predstaviť Európska únia, tak nevy, ja nevyčlenujem tú rozpočtovú spoluprácu, hoci tá nerozpočtová spolupráca bude najlepšou formou podľa môjho názoru. Potom to budeme musieť nechať ešte niektoré e, projekty ponechané práve na úrovni mimo rozpočtovej spolupráce. A druhá vec je, aby sme tu mali otvorenú spoluprácu a urobili všetko preto, aby tu bol od, napríklad nejaký článok v rámci rozličného finančného rámca alebo ďalšie formy spolupráce, ktorú si vieme predstaviť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne aj ja. A ako som vám povedala, ako som už teda povedala pánovi komisárovi, vidíme, že robíme všetko preto, aby sme v tejto oblasti v rámci Európskej únie, v rámci rozvojovej pomoci neomeškali ten potenciál, ktorý tu je. Ďalší rečník, Clay Golfi, člen Concordu, pokiaľ ide o dopad rozvojovej pomoci ako takej, aj v rámci mimovládnych organizácií, takže Claire, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Ďakujem pekne za to, že ste mi dali možnosť vyjadriť sa tu dnes. Nemáme dostatočné množstvo priestoru, aby sme sa vyjadrovali k tejto téme ako predstaviteľi občianskej spoločnosti, takže my to veľmi vítame. Ako ste už povedali, Bond je teda národnou platformou na, roz, pre rozvojové mimovládne organizácie. Máme zhruba 400 členov a my sme členom za UK Spojené kráľovstvo. Nebudem teraz opakovať, skôr sa budem snažiť nadviazať na to, čo povedal James, ale samozrejme všetko je veľmi dôležité, čo tu odznelo, aj vo vzťahu k tomu, čo chcem povedať ja. A e, v podstate sa to vzájomne doplňa, je tu určitá miera komplementarity čo do obsahu, ale budem teda hovoriť z pohľadu občianskej spoločnosti a od toho rozhodnutia Veľkej Británie sme v kontakte s našimi členmi ohľadne toho, že čo vlastne chcú získať formou Brexitu, že aké tu budú kľúčové výsledky a to je kľúčové, čo tu je, že občianská spoločnosť musí byť zaangažovaná. Máme tu štyri také kľúčové oblasti, ktoré nás zaujímajú. Jeden z nich je, a vlastne súvisí to s tým, čo povedal James, je, že aby tá spolupráca pokračovala ďalej. My si myslíme, že je veľmi dôležité pre Veľkú Britániu a pre Európsku úniu, aby sa tá spolupráca vyvínala, vyvíjala aj naďalej na programovej úrovni a budeme pokračovať v rámci našich spoločných programov na politickej úrovni a to znamená politická spolupráca a spolupráca v rámci medzinárodnej rozvojovej pomoci, kde sme spolupracovali skutočne úzko, aj pokiaľ ide o medzinárodný program, eh, sú si tieto dve veľmi blízke. To znamená, ak to všetko pohneme správnym smerom dopredu, tak jednoducho bude to mať veľký dopad. A prirodzene, či už teda spolu alebo osve, Spojené kráľovstvo sa drží eh, zákona o rozvojovej pomoci, kde sú stanovené kľúčové princípy a Európska únia bude naďalej sa musieť držať rozvojových zmluv a sú tu takisto aj ďalšie záväzky, ktoré sa týkajú toho rozvojového koncenzu. A takáto spolupráca nám umožní a umožňuje Európskej únii aj Spojenému kráľovstvu, aby sme tento celkový náš dopad ešte umocnili. Takže v tomto kontexte sa tešíme na ďalšiu formu spolupráce a v rámci tohto rámca, ako to povedal James, sme pripravení preskúmať čo možno najviac oblastí, kde sa dajú ešte využiť nástroje, Je však dôležité, aby sme sa držali štandardov a cieľov, ktoré sa týkajú našej práce a ak sa nám toto podarí, tak budeme veľmi spokojní. Takže toto sú tie oblasti možnej spolupráce a ďalšia oblasť si myslím, že akokoľvek už ten výsledok dopadne, musí to pomôcť tým najchudobnejším. Rozvojová spolupráca musí byť na prospech tých najchudobnejších a nemôžeme mať na konci dňa výsledok, ktorý bude horší ako naše východisko. To sa týka obchodu, investícií, klimatických záležitostí. To znamená, budú tu nové úpravy a obavy sú, že to pravdepodobne budú tie najchudobnejšie krajiny a tí najchudobnejší v tých najchudobnejších krajinách, ktorí budú ťahať za ten kratší koniec a my toto všetko budeme hodnotiť v rámci priebehu týchto rokovaní. A ďalší princíp je transponovať dohody, ktoré boli vyrokované na európskej úrovni a aby sa nám podarilo dosiahnuť na úrovni Spojeného kráľovstva ekvivalentné dohody, napríklad dohovor o potravinovej pomoci. Ale máme tu tisícky ďalších príkladov. Takže toto sú tri zo štyroch princípov. Ten štvrtý spomeniem až na konci. To znamená, treba tieto zhodnotiť. Ako som už povedala, my nevieme dosť o tom, ako bude ten výsledok vlastne vyzerať. A preto pozitívny signál je ten, že Spojené kráľovstvo už pripravilo takýto neoficiálny dokument v tom zmysle, že sa bude venovať otázkam možnej spolupráce medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom v mnohých oblastiach, kde hovoríme o hodnotách, záväzkov, či už ide o mileniové ciele alebo o ďalšie programové ťažiská. A je to veľmi dôležité, aby napríklad aj Úrad ministerstva zahraničných vecí v Spojenom kráľovstve tak ako to vyjadril aj minister zahraničných vecí v parlamente, e, bolo poukázané na pozitívne možnosti formy spolupráce. Bohužiaľ, Zatiaľ v rámci tých negociačných postupov nebolo poukázané na to, aká pozícia stanovisko bude, ako to stanovisko Európskej únie bude vyzerať vlastne na formálnej úrovni po Brexite. Takže tam sú ešte určité neznáme. A myslím si, že tie hrozby, a myslím, že tieto hrozby by tam boli, či by Brexit bol alebo nebol. Hovorí sa v súčasnosti veľmi veľa o tom, ako by sa dal prepojiť táto rozvojová pomoc a rozvoj samotný s bezpečnosťou. V Spojenom kráľovstve aj v, aj v rámci Európskej únie napríklad minulý týždeň predseda vlády Spojeného kráľovstva, predsedkynia teda spustila návrh spolupráce s Európskou úniou v oblasti bezpečnosti a to sa týka samozrejme viacerých nástrojov či rozvojovej pomoci. Vieme, že sa to netýka výlučne rozvojovej pomoci, ale vlastne malo by sa to týkať tej bezpečnosti a to je trochu znepokojujúce, pretože sa využili tieto nástroje a zároveň viacočný finančný nástroj. Tu vidíme rovnaké signály tým, že tu dochádza k navyšovaniu flexibility v rámci rozpočtov pre pomoc rozvojovú, ktoré môžu vlastne takýmto spôsobom byť presmerované na to, aby slúžili iným účelom, či už ide o komerčné, bezpečnostné alebo strategické ciele. Takže to sú veci, ktoré preskúmávame a sú tu aj otázky, kde vlastne tie peniaze, ktoré sa vrátia do Veľkej Británie, kam teda pôjdu, ak nebudú plniť už ten svoj účel e, pôvodný, to znamená financovanie partnerstiev a iniciatív. A ten posledný princíp, to sa týka občianskej spoločnosti, aký dopad to na občianskú spoločnosť bude mať. Predovšetkým, a to je vlastne aj dôvod, prečo táto príležitosť je taká dôležitá, e, aby vlastne sa občianská spoločnosť mohla vyjadriť nielen za Spojené kráľovstvo, ale vlastne aj za Európsku úniu ako tak, to znamená naše sesterské organizácie. Zatiaľ to sme nemali nejako na formálnej úrovni a dúfame, že v budúcnosti sa to zmení, aby to bolo teda aspoň na úrovni nejakých partnerských dôvod, pretože čo je dôležité? Dôležité je to, aby občianske spoločnosti zoskúpili tie expertné poznatky, ktoré majú a skúsenosti a vniesli ich do tých rokovaní, ktoré prebiehajú. Ďalšia oblasť je vlastne aj samotný dopad na našu spoluprácu. Európska únia nás spája, predovšetkým pokiaľ ide o zdieľanie informácií ohľadne medzinárodného vývinu situácie a spolupracujeme teda napríklad pokiaľ ide o medzinárodnú úroveň v oblasti advokácie a Zdieľame teda kapacity a spolupracujeme aj pokiaľ ide o kampane samotné a Európske, Spojené kráľovstvo má e, skutočne najväčšie mimovládne organizácie, to znamená, máme veľké množstvo distribúcie, všetkým pokiaľ ide o kampane. Takže to gro je práve vo Veľkej Británii. Takže v tomto kontexte by to mohol byť určitá, mohla byť určitá strata, ak by sa tieto prepojenia nejako abruptne prerušili. A aj keď sa na istú chvíľu istotne oslabíme, tak sme pripravení a chceme posilniť našu post-Brexitovú spoluprácu v tom zmysle, aby sme túto dynamiku nenarušili. A pokiaľ ide o otázku financovania, Zatiaľ tu je veľký zmetok ohľade financií v rámci Veľkej Británie, pokiaľ ide o financovanie mimovládnych organizácií, aspoň pokiaľ ide o komisiu. Možno je to zrozumiteľné, keď si uvedomíme, že tu je doložka v rámci zmluv, ktoré majú mimovládne organizácie, sa poukazuje na to, že jednoducho by sa v tom najhoršom prípade zrušilo financovanie mimovládnych organizácií, možno v tom kontexte, že by Veľká Británia už neprispiela do tohto spoločného rozpočtu, ale je tu určitá, určitý zmetok v tom zmysle, že my si myslíme, že táto situácia sa interpretuje spôsobom, ktorý môže viesť k určitej diskriminácii. Mimovládne organizácie môžu mať pocit, že, že ten výsledok nakoniec nebude uspokojivý. To znamená, to sú veci, ktoré sa momentálne musia ešte doriešiť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme pekne aj my vám. Nevšimla som si, že by tu boli kolegovia, ktorí by sa boli chceli spýtať otázku. Ja istotne mám ísť niektoré otázky. A prvá sa teda týka práve toho sektora mimovládnych organizácií. Ja viem, že vy ste súčasťou organizácie Concord a ja viem, že viaceré britské mimovládne organizácie majú také predlžené ruky, pokiaľ ide o Európu. Máte tu svoje úrady. Netýka sa to teda iba britských mimovládnych organizácií, skôr medzinárodných, tak neviem, či Concord je takto otvorený členom, ktorí nie sú z Európskej únie. Možno by ste mohli povedať niečo o tej sieti, či teda zostanete aj v rámci rodiny európskych mimovládnych organizácií. Takže to je jedna z tých otázok a potom to doplním. Áno, ďakujem pekne, takže Concord je otvorený, otvorený aj voči tým ne EU členom a Spojené kráľovstvo, teda naša organizácia v rámci Spojeného kráľovstva bude aj naďalej členom a bude tu tá spolupráca pokračovať, pretože tá spolupráca častokrát ide aj nad rámec iba Európskej únie a toho, čo sa deje v rámci Európskej únie. A myslím si, že pokiaľ ide práve o tie rode mimovládnych organizácií, tieto budú aj naďalej pokračovať v tom duchu, ako to robili doposiaľ. A myslím si, že tu bude určité preskúpenie v tom zmysle, že kto bude predsedať tým jednotlivým, jednotlivým projektom, pretože organizácie z UK boli z Veľkej Británie teda boli väčšinou, mali taktovku, pretože boli najväčšie, ale aj naďalej budú samozrejme pokračovať v tom duchu, ako to robili doposiaľ. Ďakujem pekne. A otázka pre Jamesa. Myslím, že moje otázky alebo poznatky sú rovnaké ako tie vaše vo viacerých témach, ale aký to bude mať praktický dopad priamo v teréne, pokiaľ ide o rozvojové krajiny. Európska delegácia koordinuje členské krajiny. Neviem, či máte nejaké informácie z Veľkej Británie, či by boli vyjadrili želanie, že by chceli byť účastní na tomto spoločnom úsilí a pokiaľ ide o dohodu s Kotonu, neviem, či e, ste sa venovali tejto téme, samozrejme malo to svoj pôvod aj v bývalom koloniálnom vzťahu. E, dohovor hlavne, ktorý e, vyvstal z tých vzťahov na no, kontakty s africkými krajinami, ktoré nechápu celkom presne, čo sa stane, keď Veľká Británia nebude už signatárom, respektíve členom do Riskotonu. Kotonu. Venovali ste sa tejto veci nejako? Ďakujem veľmi pekne. No, analýza. Analýza je taká, že delegáciou vo väčšine krajín budú vedia nejakú cesty koordinácie s štátmi, ktoré nie sú v EÚ. Budú ich zapájať do strukturálnych koordinácií, zdravie, vzdelávanie, ako už je téma, toho prírodzenia. EU chce niekedy za diskusiu v rámci členských štátov EÚ, to sa dá pochopiť, ale ja mám väčšinou taký dojem, že tieto dve krajiny sa pravidelne zapájajú do koordinácie po sektoroch a tiež to e, vidíte v rozpočte rozpočtovej podpore. A myslím, že to je taký prirodzený model. Nedávno sme sa zúčastnili hodnotenia nástroja premiér v Afrike a hovorili sme britskými predstaviteľmi a oni hovorili, že sú odhodlaní dosiahnuť niektoré z tých cieľov a budú hľadať spôsoby, dobré spôsoby spolupráce s nami EU. Ako to bude vyzerať, to je momentálne otvorené, ale myslím, že v každom prípade, v prípade toho nástroja pre Afriku je dôležité hľadať spôsoby spolupráce, Veľká Británia s Francúzskom sú veľkí hráči v tejto oblasti. Vzájomne si doplňali podporu v Afrike a Africká únia si váži vstupy na oboch stranách. Takže tu je Jedna z oblastí, kde je to veľmi dôležité, dohoda z Kotonu. Ja to len tak odhadujem. S tým spôsobom otvára to viacero možností, pretože to nie je súčasť Európskej dohody, či je to medzinárodná dohoda, dobre na jednej strane sú krajiny AKT, to sa môže zmeniť. Štáty, ako tie sa pridávali. A pri trochu predstavivosti odvahy, tak by sa mohla stať, že rovnaká vec sa stane aj z európskej strany, ale to len špekulujem. Dobre by sa hovoriť o európskej spolupráci s krajinami AKT. Dalo by sa povedať, že áno. Pozrieme všetky členské štáty, aby sa pridali. Ale to veľmi odvážne myšlienky. Vidím, že mnohé členské štáty boli opatrné, ale Veľká Británia a Francúzsko sú jedni z najväčších eh, promotorov AKT, takže myslím, že takáto myšlienka je úplne mimo, ak dialog eh, zostane mimo rozpočtu, čo pravdepodobne sa nestane, alebo nevyzerá to pravdepodobne, ale nie prvýkrát sa navrhuje zaradenie do rozpočtu, a doteraz to bolo vždy zamietnuté, takže možno to bude dobrý moment na to, aby sa EDF nezaradilo do rozpočtu, aby sa skúmali príspevky z iných krajín alebo robiť úzkú spoluprácu medzi prostriedkami z EDF a prostriedkami z iných zdrojov. Takže opätovne myslím, že aké európske inštitúcie a členské štáty konkrétne, pretože tí sú signatári dohody, mohli byť, mali predstavivosť, vlastne, tak by sme si mohli predstaviť eh, riešenia, ktoré by boli oveľa kreatívnejšie ako tie, ktoré povoluje dohoda. Medzivládna vec, dalo by sa s tým trochu pohrať. Ale preto treba na to kreativitu a politickú volu. No a áno, a Veľká Británia musí definovať, čo chce. Ja nevidím žiadne ďalšie otázky, takže ďakujeme veľmi pekne. A s Verím, že sa k tomu ešte vrátime. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste dnes prišli. Okay, colleagues, we'll go to our last item. Dobre, kolegyne, prejdeme na posledný bod dnešného poobedia, bod číslo 14, digitalizácia pre rozvoj, boj proti chudobe pomocou technológií. My sme odsúhlasili vypracovanie spraviť z vlastnej iniciatívy a preto sme prizvali, respektíve pozvali dnes niekoľko expertov. Spravdajcom je Bogdan Venta, v tejto správe a týždeň, keď sme boli v Ugande, videli sme využitie moderných technológií, videli sme, že ľudia sa školili pomocou virtuálnej reality tých eh, zelených častiach Ugandy. No a aby ľudí vzali do Južnej Ugandy, ďaleké, tak používajú virtuálnu realitu a rôzne iné technológie. A to bolo minulý týždeň. Všetci poznáme, aké dopady majú mobilné telefóny v tých najchladnejších častiach e, sveta. A pred pár rokmi v Afrike som si myslela, že bude náročné dať e, všetky siete telekomunikácie a teraz aj v tých najvzdelenejších častiach Afriky telefonovať z mobilného telefónu. Ja som si začekovala s mojim, s mojim manželom, že spojenie bolo lepšie ako z centra Londýna. Takže EU a členské štáty podporujú digitalizáciu a teraz to je fond pre EU Afriku, ktorý v roku 2007 a pomocou DCI a IDF my si teraz vypočujeme expertov k tomu, aký potenciál má digitalizácia a je tu Björn Richter z projektu Digitálny rozvoj GIZ, Nemecká rozvojová agentúra Arti Hola, generálny tajomník MEA, asociácia operátorov satelit, satelitných operátorov. čo to znamená. A je tu tiež pán Erik Bohm z Európskej komisie, ktorý nám povie, čo robí DG DEFCO. Takže slovo ako prvý dostane pán Richter z GIZ. To je prvá výmena názorov bez dokumentu. Takže my si informácie musíme najskôr identifikovať eh, tie oblasti, ktoré môžu mať najväčšie dopady, pretože teraz hovoríme o ďalšom kole financovania EÚ, hovoríme napríklad o európskych e, pre rozvoj. Peniaze sú obmedzené a treba investovať tam, kde majú najväčší účinok. Takže pán Richter, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja som veľmi rád, že môžem vystúpiť dnes. E, pred vami je zaujímavé, že európska úroveň berie D4D vážne po čo po stratégii minulý rok a po záveru hrady tiež z minulého roka. To rád, že môžeme prispieť našich skúseností. GIZ ehm, má program digitálny rozvoj. Ehm, radíme e Nemeckého ministerstvu pre rozvoj v digitálnej oblasti. O tom hovorím, keď hovorím o odbornosti, našich poznatkoch. Ako rámec tak Nemecká rozvojová spolupráca má strategický dokument e, zostavený za ostatné 3 roky, ktorý má využiť digitálnu inováciu a revolúcie pre uh, udržateľný rozvoj. My si nemyslíme, že budúcnosť rozvojovej spolupráce je digitálna a vidíme obrovský potenciál pre efektívno, efektívnejšie a účinnejšie procesy, ale tiež vidíme veľa príkladov už to už aplikuje, takže stále to nová téma. Pre nás bolo dôležité definovať 5 oblastí, kde najväčší zmysel využívať digitálne technológie. I v podstate je to o inováciách, o demokracii, o presídlených osobách, o pracovných miestach, ako aj ľudských práv a participácií. Digitálna, digitálna sféra e, získava dynamiku v rámci portfólia Európskeho ministerstva. No, ten implement projektu majú 193 projektov, digitálny komponent v 80 e, štátoch vo svete. Vidíme prioritné sektory dobré riadenie a je tam aj v oblasti zdravia a vzdelávania. Tieto sektory boli najslubnejšie a najviac ich žiadali partnery. Skutočne nie je taká, že rozvojová spolupráca vníma ako niečo, kto tam príde s vynálezom. Realita je taká, že partnerské systémy už vyžadujú digitálne nástroje vo svojich poradných službách. Momentálne sa najviac používajú systémy manažmentu digitálnych eh, poznatkov, sociálne médiá, geoúdaje a posledné tri sú veľmi známe. Aplikácie na inteligentných telefónoch, big data a blockchain to sú rozšírené technológie, aj keď nemajú vždy najlepší dopad. Rozvojovú spoluprácu momentálne vidíme lepšie využitie tých prvých piatich tém, tie ostatné ešte musia sa preukázať za to, že či sa dajú použiť a či si využí, vy, vyžadujú tiež zmeny nariadenia a regulácie. Veľmi dobre vieme, že eh, to treba zmeniť na projekty, takže predložili sme 5 projektov, ktoré ukazujú, čo má potenciál financovať eh, tú spoluprácu a máme isté poučenia. Prvým úspechom je iniciatíva G20 e-skills for girls je to na posilnenie digitálnej inkluzie dievčat a žien. Tento protokol bol implementovaný na hekatóne o tom, ako použiť dobré myšlienky na inkluziu e, žien a dievčat a kancelárka Merkelová e, sa ma odovzdala diplomy a vstupujeme do spolupráce s UNESCO o tom, ako vyžívate nástroje, ako implementovať lepšiu inklúziu žien a dievčat do vzdelávacích procesov, e, do systému odbornej prípravy a spustiť podporné systémy a tiež sme vytvorili portfólio s ďalšími členskými štátmi 20 na eSkills for girls o technickej implementácii tejto konkrétnej iniciatívy. A tu Lever SAP a Siemens sa pridali k nám okrem členov 20. No a prezentácia tu už je eh, z rôznych eh, na rôznych eh, úrovniach národnej a medzinárodnej. Okrem toho, eh, tri rôzne projekty v Južnej Afrike, Mozambiku a Ugande. Posilnenie druhou. Druhá diskusia je o často o startupoch. My myslíme, že digitálne startupy treba podporiť, ale treba ich podporovať nie len z hľadiska podporných systémov pre startupy, ale treba na to aj vymyselnú e, podporu, poskytovanie služieb. My spolupracujeme s 8 rôznymi spoločnosťami ako SAP, DHL, Orange, IBM sú veľmi dobre známe, ale tiež s poskytovateľmi e, coworkingových priestorov v Afrike ako Better Place, Afrika Ferrain a rôznymi ďalšími No a turizmu sme siete, ktorá sa momentálne implementuje v Kenii a v Nigérii, ale neskôr tiež v Ghane. A turizmu cieľom je podporiť nie jeden startup systém, ale celý ekosystém, tak aby startupy mohli predkladať inovatívne myšlienky a e, prekvíta to, pretože prvé inovatívne myšlienky rizikových kapitáloch, získali kapitál a tvorili pracovné miesta, získali záväzky od spoločnosti na mieste. Prezident Nigerie požiadal o poradenstvo o startupe. A my sme presvedčení, že len spoločne so súkromným sektorom a jednotlivými startupmi môžeme vytvoriť udržateľné prostredie na náležité fungovanie. Uh, Ďalej spoločne s Nemeckým inštitútom podporujeme v regióne západnej Afriky e, systém riadenia v prípade zdravotných kríz. Tam ide o to, že pokiaľ dojde k nejakej epidémii, aby e, bolo obyvateľstvo náležite informované, aby reakcia bola náležitá to už e, tento systém sme využili minulý rok v západnej Afrike a realizácia a implementácia systému pokračuje aj e, v iných regiónoch. Teraz, pokiaľ ide o dróny a technické aspekty, čo vlastne môžu e, dróny ako môžu napomôcť. Napríklad v Tanzánii možno, možno e, doručovať e, do vidieckých oblastí napríklad krv alebo medi- zdravotnícky materiál. My v súčasnosti, v súčasnosti beží pilotný projekt práve v tejto súvislosti a um, dokonca, dokonca ak bude projekt úspešný, tak bude to spôsob doručovania liečiv do vidieckých oblastí či do oblastí, ehm, kde prebieha nejaký konflikt. Rvanská vláda napríklad je známa tým, že je veľmi schopná podporovať digitálne technológie, digitálny rozvoj. Čiže my sme im v tom poskytli určitú asistenciu a v súčasnosti sa už dróny využívajú aj pri rozvojovej spolupráci a s implementáciou pomáha jeden z našich partnerov v tejto krajine. Mm, napomáha eh, tomu aj sekretariát Smart Africa. To je, a celkovo túto iniciatívu považujeme za jednu z najúspešnejších v Afrike. Kolega sa práve vrátil zo samitu v Afrike a zaznamenal, že vlády a agentúry skutočne preukázali angažovanosť a e, záväzok v tomto smere. Tretí bod. Tak, taká Tretia myšlienka, systémy e, elektronickej štátnej správy, ktoré možno využívať pre zlepšenie efektívnosti a transparentnosti. E, tieto systémy e, tieto systémy využívame najmä v spolupráci s našimi partnermi v Bangladeši. Ide o oblasť justície a napríklad táto webová stránka poskytuje prehľad prípadov, o ktorých sa v súčasnosti diskutuje a informuje aj o um, ďalších aspektoch spojitosti so, uh, s oblasťou justície. Čiže Bangladeš využíva napríklad takúto formu nových technológií. Toľko zo pár príkladov a ktoré, tí, títo príklady určite pomôžu aj tomu, aby sme dokázali porozumieť tomu, čo nás čaká v oblasti informačných digitálnych technológií a ak sa mám obzrieť do histórie za tých posledných 5 eh, rokov, tak eh, musím konštatovať, že potrebujeme nové formy partnerstva, eh, určité nové formy už vnívame, že vznikajú a nie je preto už možné využívať staré formy. Niekedy treba, aby došlo k určitým úpravám, niekedy musí byť vytvorená úplne nová forma, áno. A nové technológie môžu pomôcť k zlepšeniu kontaktov s vidieckými oblastiami, ale na to treba čas, určité zručnosti a zdroje aby sme správne takéto riešenie nastavili. Často diskutujeme o o riešeniach e, v krajinách e, ako sú Kenia, Južná Afrika a treba uznať, že nevždy tá podpora smeruje aj do tých vidieckých oblastí, a netreba na ne zabúdať. Ja som napríklad pracoval v Pakistane pred rokom a e, Pakistan určite si želá digitálnu podporu, nechcú byť vnímaní ako nejakou druhoradou krajinou. Mm, ehm, čokoľvek o, čo, o čomkoľvek sa diskutuje v Európskej komisii či v Nemecku, tak e, to platí aj pre Pakistan. Takže oni sa veľmi zasadzujú za najnovšie digitálne technológie a rozličné projekty. Ďalej, e, za GIZ, e, čo sa deje? Pracujeme na projektoch, riešime blockchain, rozličné blokové reťazce, čo možno využiť. Nie je totiž ešte úplne jasné, že e, o čo ide a aké je realizovateľné riešenie v rámci blockchainov. V súčasnosti analizujeme aj nové partnerské dohody a mm, pracujeme na nich, analizujeme ich aj, aj z pohľadu e, siete Allianz mm, Venujeme sa jednotlivým aplikáciám, pracovným miestam, miestam na stretávanie a podobne. Mm, bude aj nové, bude, zriadíme aj nové digitálne oddelenie, e, to bude, po, po to, budú, po to bude spadať, spadať aj nové digitálne zariadenie, ktoré už nie je aktuálne v súčasnosti. A štvrtou témou, to je taká téma na diskusiu, je to, že sme sa dohodli implementovať do budúcna. Nejde o hlavnú vec, nejde o nejakú mainstreamovú vec, ale pôjde o digital by default. To znamená, že ne, otázka nestojí tak, či, by, či treba implementovať e, digitálne e, aspekty, ale či všetky projekty by mali využívať e, digitálne nástroje ako štandardný postup, ak nie, tak e, by sme na to mali pomýšľať do programovania v budúcnosti. Ide preto o prístup, e, kde sa domnievame, že digitál, digitálny nástroj, digitálne prostredie je, je niečím, o čo nás partnery žiadajú a čo by sa malo zrealizovať Musíme sa preto pozrieť e, v tomto smere aj na jednotlivé projekty. Ja viem, že je to veľká úloha, ale je to, naši cieľ, je to náš cieľ, ktorým sa chceme zaoberať do ďalších dvoch rokov. Ak sa stretneme o dva roky možno, tak e, dúfam teda, že budeme môcť e, poinformovať o tom, ako napredujeme. Veľmi pekne ďakujem. Čo je to blockchain? Neviem, či som jediná, ktorá nevie, o čo ide. Blockchain Ide napríklad o... Existuje niekoľko technológií, ktoré sa už teraz využívajú, na, ktoré, pri ktorých ide o potenciál. A tu ide o konkrétnu technológiu, kde sa uchovávajú informácie a rozhodnutia na viacerých počítačoch a preto mm, tieto informácie sú vystopovateľné. Ide o inú formu, ako ako využiť e, potenciál týchto informácií. Napríklad Európska investičná banka, ak hovorí o blockchain, to znamená, že z ich pohľadu to môže byť niečo ako finančný systém. To znamená, že každý človek má bankový, bude môcť získať bankový účet bez toho, aby ho musel napríklad otvárať. E, osoba, niekto na vidieku v Tanzánii bude mať mobil a dokáže si to takýmto spôsobom zabezpečiť. To je napríklad e, niečo, čo nás čaká v budúcnosti. Ide o technický nástroj, pomerne ambiciózny. je to spojené samozrejme aj s rozsiahou implementáciou technických špecifikácií informácií, ale môže to byť cesta v predaj pre finančný sektor. No, trošičku som tomu porozumela, neviem, či som tomu na 100% porozumela. A je to na, napríklad e, GIZ e, implementuje blockchainový projekt v Gruzinsku, To znamená, že súdne prípady sa archivujú v súčasnosti v, di- v rámci digitálnych spisov. No a ak E, budeme využívať blockchain technológiu, tak systém súdnictva e, vy vlastne umožníte, že vy vlastne umožníte, zakotvíte tieto informácie v inom formáte, ktorý nemožno vy, vymazať, čo znamená, že celý archív bude vystopovateľný. Napríklad e, klasickým prípadom je pozemkový register v Latinskej Amerike, v Argentíne, kde každý dokáže nahliadnúť do registra do pozemkového registra, katastra, e, tak má možnosť zistiť, k akým zmenám došlo a prečo. Ide o veľmi transparentný nástroj, ide o rozsiahlu technickú implementáciu, ale ide, ide ide o technológie, technické riešenia, ktoré, pri ktorých stále ešte musíme sa prizrieť na to, aká by bola pridaná hodnota napríklad pri rozvojovej pomoci. Často ich vnímame ako technológie budúcnosti, ale my by sme skôr povedali, že blockchain ešte musí preukázať, že, ju, že, ich, že ich možno e, považovať za riešenia do budúcna. Pracuje sa na tom, ale nie sme ešte na konci cesty. Ďakujem veľmi pekne. Druhý rečník, nech sa páči. Pani Holler, nech sa páči. Ktorá e, generálna tajomničko e ESOA. Nech sa páči. Uh, you, Ďakujem veľmi pekne. My sme asociáciou pre satelitných prevádzkovateľov v Európe a e, na Blízkom východe. E, sídlíme v Bruseli a zastupujeme práve takýchto poskytovateľov stredných služieb po celom svete. Um, najúspešnejšími prevádz- satelitnými prevádzkovateľmi sú práve európske spoločnosti. To som už len chcela dodať. ESO a teda Európa, Afrika a Blízky východ. Teda nie Ázia a Afrika, hovorí pani predsednička. Nech sa páči, máte slovo. Našou úlohou je spolupracovať s tvorcami politik, aby sme sa ubezpečili, že budú môcť rozumieť rozličným technologickým riešeniam a veľa vecí je dnes na stole. Um, preto nevždy je jednoduché veciam, spra- veciam vedieť správne a podrobne rozumieť. Pochopiteľne my sme si vedomí, že realita je často iná, sme si vedomí, e, že vo svete panuje e, tá nerovnosť a myslím, že okolo 4 miliard, 4, myslím, 4 miliardy ľudí vo svete ešte nemá prístup k internetu a e, dôvodom, dôvodom čo a to, e, vyplý, to vyplýva vlastne z nedostatku náležitej infraštruktúry po svete. Keďže satelity sú vo vesmíre, to znamená, že jeden satelit e, môže poskytovať služby až jednej tretine zemského povrchu. To znamená, E, že to prináša aj isté výhody, prirodzené výhody. To znamená, že satelitné vysielanie vlastne nediskriminuje. Um, im je v podstate jedno, že či poskytujú svoje služby niekomu, kto žije v vidieckej oblasti, v horskej oblasti alebo v meste. Vy vlastne potrebujete satelitný tanier, možno viete, uh, Eh, niek- niektorí majú tieto satelitné taniere na streche a plus potrebujete modem v, v dome. Je to veľmi, eh, toto všetko je dôležité z pohľadu zabezpečovania konektivity a keďže ide aj o infraštruktúru vo vesmíre, ktorá nie je vid- samozrejme viditeľná, tak nie každý si je vedomý toho, aké výhody môže táto technológia priniesť v praxi Mm, my, naši členovia pracovali na, e, vlastne pracujú v tejto oblasti už po vyše 20 rokov a ponúkajú celú škálu satelitných služieb. Ja mám len tri priesvitky, aby som vám ilustrovala na príklade, ako, ako pomáhame, v čom je ten rozdiel. Prvá priesvitka, finančná inklúzia, ide o prístup e, k bankovým účtom, k financovaniu a je to predpokladom pre ekonomický rast. Takže tu vidíte mobilné mobilné e, vozidlá, ktoré sú napojené na satelity. Je to iniciatíva jedne, Mexika, čiže e, tanier sa nachádza na e, streche vozidla, ľudia vstúpia dovnútra, realizujú transakcie, niekedy dostávajú e, peniaze od svojich príbuzných v nejakej inej krajine cestou Western Union a podobne. No a môžu bezpečne takýmto spôsobom realizovať svoje bankové transakcie. Ďalej e-health. Tu je plávajúca nemocnica, ktorá je napojená na internet cez satelit, Nachádza sa v Bangladeši loď pláva popri pobrežiu, popri pobreží v Bangladeši, čiže ľudia, e, ľudia e, prichádzajú na palubu tejto lode, nechajú sa vyšetriť, dokonca sa prevádzkujú aj drobné operácie na palube. No a potom údaje sa zasielajú um, medzinárodným nemocnicám alebo nemocniciam, ktoré sa nachádzajú v hlavnom meste krajín, kde sa nachádzajú. No a preto slúžia, preto tá technológia takýmto spôsobom slúži ľuďom. A je, je dobré vedieť, že ehm, bez takýchto bez takýchto eh, riešení by možno nikdy nedošlo k eh, by, týchto, by, by títo ľudia možno nikdy nepodstúpili liečenie chorôb, ktorými trpia a podobne. A keďže lode opakovane eh, plávajú a e, zastavujú sa po ostrovoch e, pri pobreží, chodia tam a späť, tak je to, je to naozaj veľmi dobré riešenie. Nazýva sa um, internetové riešenie sa nazýva SatMed platforma a um, je to riešenie, ktoré je dobré pre Áziu, Afriku a podobne. Mobilná konektivita, ako ste už predtým uviedli, pani predsednička, samozrejme my všetci vieme, že potenciál e, toho, ak vložíte do ruky niekoho mobilný telefón, tak neviete, aký, aký dosah to môže mať na jeho život. Môže to byť farmár, čo niečo predáva, nákupuje. uh, ten, ten potenciál, čo možno urobiť s mobilným telefónom, je obrovský. A na to, aby sme napojili, aby sme prepojili vzdialené oblasti, tak musíme, musíme vybudovať veže s mobilným signálom, Čiže musíte prekonať vzdialenosť medzi tými oblastiami, alebo musíte to riešiť nejak nejakým iným spôsobom. A tu práve vidíte, akým spôsobom sa to dá riešiť cez satelit. Mali by sme si byť vedomi toho, že väčšina mobilnej konektivity, ktorá sa nachádza mimo mestských oblastí v Afrike a podobných oblastiach, e, je e, že je možné vlastne poprepájať tieto oblasti e, cez satelit, ale jednoducho samozrejme nie je to vidno. Hm. problémom je elektrina, na to, využi- na to sú využívané solárne panely, problémom môže byť aj bezpečnosť týchto zariadení. Vidíte na obrázku, išlo o prvý hovor v Kongu, ktorý sa realizoval vďaka tejto infraštruktúre. Predstavte si, že ľudia tam vôbec nemali, pri, nemali žiadnu možnosť sa napojiť zrazu prešli z nuly na 3G. A otázka ešte znie je, ako, ako, zrealizovať, e, ako zrealizovať tieto infraštruktúry, urobiť ich e, udržateľnými. Mm, potrebujeme e, aby boli podniknuté tri kroky. A čo je dôležité, je prekonať nedostatok uvedomenia o týchto technologických e, výdobytkoch. Že toto je relevantné, pokiaľ ide o satelity, ako som už povedala, to sa nevidí, ale takisto je dôležité pre ďalšie inovácie, napríklad YGIG. Ste ste počuli o Wi-Fi, ale YGIG je ďalšou generáciou Wi-Fi, ktoré bude umožňovať ľuďom, aby dostávali gigabajtové údaje a kapacity. Propelling them from the digital divide into the gigabit society. A v rámci našej gigabitovej spoločnosti a to čo chvíľu. Takže out of sight, out of mind, zíde z očí, zíde z mysle. To je vlastne ten princíp za tou neviditeľnosťou satelitov. Ak si politici neuvedomia, aký dopad majú technológie ako satelity, tak istotne nebudú robiť ani po, po, politiky také, ktoré podporujú využívanie týchto technológií. Takže čo musíme urobiť? Musíme urobiť všetko preto, aby technológie boli eh, dostupné a aj finančne, aj fyzicky. Bez takýchto výdobytkov by sme v vidieckom priestore nič nedosiahli. Máme tu veľké množstvo výdobytkov a Treba povedať, že sú tu aj určité regulačné bariéry. My si myslíme, že tieto bariéry prichádzajú práve z toho nedostatku porozumenia. Ak by sa tu vedelo o celkovom dopade pozitívnom z týchto technológií, tak by bolo absolútne prirodzené, aby tu takéto regulačné bariéry sa nestávali do cesty. Takže jeden z príkladov je napríklad sú tie náklady za licencie. Ak provider chce robiť takúto komunikáciu satelitnú a musí za každý satelit platiť. Napríklad v tom Mexiku ste videli, ak by musel zaplatiť za všetky tieto vozidla, tak to buď navýši tie náklady a to by potom prešlo na spotrebiteľa, alebo to bude mať odrádač, odráda, odrádzačný efekt. A častokrát nie sú žiadne iné riešenia. Satelit je jediným riešením. To znamená, mohlo by to byť o taký premrhaný potenciál tejto technológie. A ďalší bod, ktorý treba povedať, že accessibility, uh, it's, it's you know, very often the assumption is there's a lack of infrastructure, therefore the... Je tu nedostatok infraštruktúry, a, uh, takže treba financovať infraštruktúru, to by bol taký prirodzený záver z toho, o čom hovoríme. A infraštruktúrne investície, to je veľký prídobytok, pretože vlastne ten satelit už je tak či tak v oblohe, na oblohe a vysvetľujeme to aj na úrovni komisie, kde pokazujeme na to, že sa nefinancuje iba infraštruktúra, ale aj prístup tej infraštruktúre. To znamená takúto prístupovú technológiu. V prípade satelitu je to malá krabička a ten satelit to iba pár sto eur porovnaní s miliardami, keď to porovnáte napríklad s mobilom a s ostatnými riešeniami. Takže môže sa to zdať ako detail, ale tento prípad je veľkou bariérou tak v EÚ, ako aj inde v zahraničí. Podľa nášho názoru musíme spolupracovať s vládami rozvojových krajín na to, aby dlhodobé sociálno-inkluzívne programy fungovali, ktoré sú tu na to, aby dosahovali jednotlivé sektoriálne ciele, či už ide o e-health, e-learning, e-government, e-farming alebo digitálna finančná inklúzia, čo už lenkoľvek. Tieto programy poskytujú určitý rámec, kde vlastne investície e, môžu pôsobiť stimulom, prizývajú miestne podniky na to, aby e, vyšli v ústrety potrebám jednotlivých miestnych komunít, ktoré poznajú najlepšie a jeden z tých príkladov, ktorý vidíte aj na priesvitke, to je mobilná konektivita. To je jeden z príkladov, ktorý vlastne bol inštalovaný zo strany miestnych obyvateľov a budú to aj naďalej držať v údržbe práve títo e, z toho regiónu. Takže je to veľký priestor pre možnosti pre všetkých tých, ktorí sa môžu napojiť. To znamená, takýmto spôsobom na jednej strane e, plníme aj tie mileniové ciele. Ešte jedna vec, my sme sa poučili, keď sme boli v kontakte s vládami z celého sveta, stále nám hovoria, že my musíme si vybrať a musíme sa sústrediť na 5G, že sa nemôžeme sústrediť na digitálny, digitálne a, a satelitné technológie. My si nemyslíme, že to je nesprávne. Sú tu viaceré digitálne priority, ale sú to všetko priority a nie je tu potreba na to, aby tu boli takéto vzájomne konkurujúce si ciele. Také ciele, ako Digital Divide môžu prispieť k zlepšeniu hospodárskej situácie. Je veľmi dôležité, aby politici robili také politiky, ktoré budú dôsledné v rámci týchto cieľov, pokiaľ už ide o investície, pokiaľ ide o regulačná politika, samozrejme pokiaľ ide o rozhodnutia ohľadne spektra. Takže na záver už by som povedala iba toľko, že tu je veľká výzva, Áno, je to veľká výzva, ale zároveň to je určitá príležitosť na to, aby sme pozitívne ovplyvnili životy ľudí a parlament musí zohrávať kľúčovú na to, aby sme to dosiahli. Vy ste teda hlasom ľudí, predovšetkým ľudí, ktorých my nepočíme, pretože nemôžu sa prihlásiť, napojiť a nevedia o tých rozhodnutiach, o ktorých vy tu hovoríte. Takže my sa tešíme ako sektor na to, aby sme vám pomáhali pri tých vašich rozhodnutiach aby sa tá politika budúcnosti podarila. Ďakujem pekne, sme boli v Ugante, že tu je veľmi veľké množstvo malých sa dobiť telefón alebo televíziu, to boli tie solárne panely. Bogdan, vy chcete takisto niečo povedať, čo si myslíte? Vidíme, že tu ide o posilnenie príležitostí digitalizácia rastie globálne veľmi rýchlo v rámci rozvojovej politiky, ako to bolo oznámené. Parlament pripravil správu. Hovoríme o rozvojových krajinách, ale vidíme, že digitálny svet prináša veľké možnosti. Hovoríme o rozvojových krajinách, ale vidíme, že digitálny svet prináša veľké možnosti. Problémy sú aj v Európe. Hovorili sme o 5G, Máme tu problém s prístupom k tejto technológii. Takže vidíte, This is a really global problem, but give us really a lot of possibility to cooperate. Takže vidíte, sú a preto by som chcel počuť aj názory tieňových správajcov. Dnes tu nie je až toľko kolegov. Side, uh... Za túto možnosť ešte raz. My sa poznáme. Mám určité otázky, ale dostal som aj odporúčania elektronického vzdelávania a ďalších. A tu vidíme, že sú tu možnosti. Milan, jeden tieňový spravodajca, pán Guerrero tu je. Ďakujem za prezentáciu rozsiahlu prezentáciu. Ani ja som neporozumel dosť dobre tomu pojmu blockchain. V každom prípade ide o pojem, ktorý sa čoraz viac používa, hoci v podvedomí to mám skôr spojené s... Ešte okrem tejto otázky. Bogdan si asi vie predstaviť, že ja budem mať taký osobitý záujem o e, to, aby formou dotkli viacerých aspektov. Pamätám si, že na humanitárnom, Svetom humanitárnom sumite, samite sa hovorilo o inovatívnych riešeniach, ktoré by ktoré mali napomôcť e, ľuďom v humanitárnej núdzi a tie inovatívne riešenia, vzdelanie, zdravotnícká starostlivosť, e, financovanie na to, aby si mohli založiť e, nejaký, nejakú živnosť. Čiže išlo skôr takú priamú pomoc, e, kto je v humanitárnej núdzi, tak um, už po, podľa už spravidla nemá možnosť e, fungovať v digitálnom priestore. Sú tu kategórie migrantov, zraniteľných osôb, situácie, kedy došlo k prírodnej katastrofe, kedy digitálne technológie môžu iste zohrávať dôležitú úlohu a môžu byť nápomocné. Ďalej úloha žien, mm, výzvu strety tým, tým potrebám. E, hovorilo sa tu napríklad o zdravotnej starostlivosti, hoci vyhodnotenie rizik v konkrétnych napríklad klimatických e, situáciách, keď e, nejaké tornádo alebo predchádzaniu takýmto katastrofám. Dnes dnes napríklad eh, pri vulkanických aktivitách je možné vopred získať informácie. Eh, Vďaka týmto technológiám pri iných situáciách to môže znamenať, že umožníme ešte celý rad aspektov. Ty si nám vlastne v prvej verzii správy o tom hovoril. Hovoril si nám o prierezovom charaktere humanitárnej pomoci a Mm, určite budeme spolupracovať konštruktívnym spôsobom, ale s tým, že samozrejme digitalizácia nové sú mimoriadne užitočné v situáciách, v krízových situáciách, či už ide o situácie, keď došlo k konfliktu, prírodnej katastrofe. Napríklad predstavte si, že počas konfliktu by bolo možné E, poskytovať informácie o tom, ako unik zachrániť životy. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo Európska komisia. Máte slovo. Venuje sa digitalizácii. Nech sa páči, máte slovo. Vážená pani predsednička, áno, som zástupca vedúceho sekcie, ktorá sa venuje viacerým oblastiam, predovšetkým digitalizácii, ale aj mestám, čo je vlastne nová dynamika, kde, dynami- kde digitalizácia je dôležitá. Vážený pán spravodajca, pán Bogdan Venta, vážení poslanci, poslankyne, panelisti, dámy a páni, teším sa, že som tu v rámci DigiDevko. Vítame túto iniciatívu. Sme pripravení prispieť tam, kde sa to dá ak mi dovolíte, vážený pán spravodajca, spolupracovať. Toto sa týka aj DG Connect. Nie som tu iba s kolegom z mojej sekcie, ale aj s pánom Larsom Erikom, ktorý je z DG Connect. Ako vidíte, po španielsky by sa dalo povedať, že pracujeme v úzkej spolupráci s DG Ecom, pokiaľ ide o legislatívu Presne z tých dôvodov, ktoré ste nám vyspomenuli, spracujeme, spolupracujeme teda s DG Eco a sú tu viaceré iniciatívy, ktoré sú veľmi zaujímavé v tejto chvíli a nemal som to síce v mojich poznámkach, ale chcel som to spomenúť a môžeme takto istotne prispieť môžeme prispieť do tejto spolupráce s našimi kolegami v rámci DG ECO. A teraz sa vrátim k angličtine. Takže máme tu digitálnu revolúciu. Tá je kľúčová pre nás všetkých. Týka sa to tak vnútorného trhu Európskej únie, ako aj externej politiky. Dobrá správa je nasledovná. Digitalizácia sa šíri v partnerských krajinách. ale je ešte tu veľa práce. Aj napriek globálnemu zníženiu ceny vysokorýchlostného interpretu treba povedať, že ešte v rozvojových krajinách je to jednoducho nedostupné, nemôžu to dovoliť. Situácia je ťažká pre tie najchudobnejšie krajiny a malé ostrovné štáty. Ba čo viac, sú tu aj digitálne rozdiely medzi v jednotlivých krajinách, napríklad mestský a vidiecký priestor, ako to tu už odznelo, a takisto aj, ako to tu bolo povedané, e, genderový digitálny rozdiel a priepasť je takisto kritická. Takisto digitálny podnikateľský systém, ktorý tu bol spomenutý zo strany kolegov z súkromného sektoru, sú tu ťažkosti, aby sa tento rozvíjal, pretože tu je malý, verej, malá verejná podpora, nedostatok zručnosti ako aj jazykové obmedzenia. Ak sa pozrieme na reakciu EÚ, tak by som chcel povedať, že pozornosť, ktorú venujeme digitálnemu svetu, nie je nová v rámci politiky EÚ. Páči sa mi to, čo povedal súkromný sektor, my sme podporovali projekty za posledných 20 rokov, ale skôr na princípe ad hoc pomoci. Máme zhruba 350 miliónov eur, ktoré boli vyčlenené práve pre iniciatívy z digitálnej oblasti za ostatných 10 rokov, ale v roku 2017 ide tu o hlavné digitálne technológie, a to je snaha zo strany Európskej komisie. Mám um, mm, kompetencie, právomoci, vytváranie pracovných miest a tak ďalej. A to všetko samozrejme má dopad na život ľudí. Na kolega boli reflektované v záveroch rady v novembri minulého roka. Tieto závery rady rozvoj digitálnej infraštruktúry, e-governance a digitálnych zručností posilnenie digitálnej ekonomiky a posilnenie startupov, vrátanie financovania príle- rozvoj digitálnej infraštruktúry, e-governance a digitálnych zručností, posilnenie digitálnej ekonomiky a posilnenie startupov, vrátanie financovania príležitosti eh, pre najmenšie podniky, malé a stredné podniky. Samozrejme, my sa zaoberáme hlavne Afrikou,